prebehlo skutočne transparentne a seriózne. My si myslíme, že čo sa týka ďalšieho rozvoja regulácie, tak e, to je veľmi dôležitá oblasť. Musíme si uvedomiť, že celé je to nutné nastaviť tak, aby to e, urýchlo a zlepšilo celý proces. Je tu skutočne obrovské sumy, ktoré je nutné investovať. Musíme si uvedomiť, ako funguje celý kolobeh. Vlastne produkcia energie, e, prenos skladovanie. A jednoducho do, tohto, do tejto oblasti tečie príliš málo peňazí. Preto je dôležité zabezpečiť stimuly, musí tam byť transparentnosť, jasnosť plánovania. A čo sa týka energetickej politiky, je dôležité si uvedomiť, že táto oblasť nie je vôbec atraktívna pre finančných investorov. Preto je nutné zlepšiť regulačný rámec prostredníctvom EZI a národných, e, národné regulačné orgány, je nutné e, zvážiť prospech a náklady infraštruktúrnych projektov a myslím si, že toto je rovnako dôležité. A po štvrté, v ojedinelých prípadoch je nutné zabezpečiť kofinancovanie zo strany Európskej únie. Ja vychádzam z toho, že 50 60 všetkých projektov vôbec nevyžadujú žiadne kofinancovanie sú tu mnohé projekty, ktoré si vyžadujú iba malé kofinancovanie, 10 až 20 ale tie skúsenosti, ktoré máme zo 60 projektov, ktoré sme v rámci EPR realizovali, sme dospeli k výsledku, že časť tých opatrení, ktoré sú dôležité pre našu energetickú politiku a tie, ktoré sú pre, pre celé spoločenstvo dôležité, nie je možné financovať na trhu. Tu ide o integráciu baltických štátov, ide tu o prepojenie e, Malty a Sicílie, položenie podmorských káblov. Potom ide tu o integrovanie Malorky do e, španielského a tým pádom vnútroeurópskeho vnútorného trhu a najväčšia výzva bude asi Cyprus. Vieme, že Cyprus je najviac na periférii od e, európskeho vnútorného trhu. A potom sú tu ešte skutočne náročné projekty, ktoré sú z topografického hľadiska zložité a nákladné, kde je nutné poskytnúť kofinancovanie. No a potom kofinancovanie má aj určitú funkciu riadenia. Existujú regióny v Európe, kde každý členský štát sa snaží vybudovať si svoj vlastný LNG terminál. To znamená, že budeme mať pomaly viac terminálov LNG ako spotrebiteľov plynu. To nie je správne. To znamená, že to znamená, že ak by sa poskytlo 10-20 kofinancovania strany Európskej únie, tak tento kapitál môže prevziať riadiacu funkciu, kde sa vlastne zabezpečí e, dobrý pomer medzi nákladmi a užitkom. Čo sa týka nášho finančného programu Connecting Europe, to bolo prezentované včera. Je to finančný nástroj a prostredníctvom tých financií, ktoré tam chceme dať, chceme dosiahnuť veľa tak v oblasti Eh, energetiky, ako aj dopravy, spolu s Európskou investičnou bankou, so štruktúrnymi bankami členských štátov a s projektovými dlhopismi a s zárukami a s preberaním časti rizika. To znamená, sú to prostriedky v hotovosti, ktoré poskytneme ako kofinancovanie, tak vedome sa to prepojí ešte s ďalšími finančno-technickými nástrojmi. To by teda boli naše ciele ja som veľmi vďačný za to, že sa opätovne stretneme v novembri a potom budeme môcť sa zaoberať pracovným programom, ktorý sa týka energetiky, ako aj eh, ochrany klímy. Budeme prezentovať pracovný program na rok 2012 a potom môžeme o tom diskutovať s vami. Preto dnes sa zamerám iba na infraštruktúru a o niekoľko týždňov potom budeme diskutovať o celom zameraní európskej energetickej politiky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár Oettinger. A teraz sa dostávam k diskusii. Ešte raz zopakujem, že nemáme veľa času, ide tu iba o infraštruktúru a iba o informácie na túto tému, preto by som bol veľmi vďačný, keď sme sa dnes sústredili skutočne na skutočné otázky. A už sa tu hlási 12 rečníkov, preto by som vás chcel poprosiť, aby ste boli stručné, hovorili maximálne jednu minútu, pokúsme sa. Pani Del Castillo, nech sa páči. Siguiendo sus indicaciones, eh... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa budem držať tým, čo ste mi povedali. Chcel by, chcela by som vám pogratulovať, pán komisár. Vy ste spomínali skutočne veľmi konkrétne body, ale chcela by som povedať, že ešte jedna vec je dôležitá. Je to isté riziko, že tie administratívne postupy budú m, trochu pomalé, bez ohľadu na to, ako boli pripravené a tým pádom môže dojsť k istému omeškaniu. To znamená, že tá infraštruktúra nakoniec nebude taká efektívna, keďže celé tie postupy trvajú príliš dlho odhľadnúť do toho, že tieto tri roky a že vlastne keď si uvedomíme, že je tam národný orgán, ktorý to celé kontroluje. Samozrejme vieme o týchto problémoch, častokrát je to tak, že nastáva takáto zložitá situácia, je tam príliš veľa byrokracie a myslím si, že komisia by toto mala kontrolovať a mala by veľmi úzko sledovať situáciu bez ohľadu na, tých, na tie lehoty, ktoré sa týkajú samotného nástroja. Je to nutné dennodenne sledovať lebo ináč pri všetkých tých zárukách by mohla nastať situácia v členských štátoch, že sa to nebude dariť rozvíjať. Chcela by som to zdôrazniť, že to je dôležité, lebo je to rozhodujúce a preto som to chcela spomenúť. Ďakujem pekne a teraz pán Norbert Glante. Nie, pán, pani Valean, sa páči. Ja sa, Danke, you, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár. Gratulujem vám návrhu. Skutočne si veľmi vážim, že ste nás v tejto fáze informovali o vašom smerovaní. Je to pragmatické a jednoduché a je to dôležité v dnešnej dobe, kde sa stále hovorí, hovorí iba o tom, aká je tu kríza, ako sa Európa rozpadá. A tu je konkrétny návrh, ktorý hovorí o tom, ako sa môžeme viac rozvíjať a integrovať. Dva body, dve otázky. Poprvé, aký je názor komisie na rozvoj národnej infraštruktúry, lebo to je niečo, čo je potrebné a zatiaľ nie je jasné, či členské štáty vôbec majú záujem a finančné prostriedky na to, aby rozvíjali svoju národnú infraštruktúru. A druhá otázka sa týka e, európskeho vnútorného trhu. Ako vlastne táto infraštruktúra pomôže európskemu trhu s energetikou? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Balčitis. E, Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Ako po každý krát by som sa chcel poďakovať za ten prístup, ktorý ste vykonali v posledných dvoch rokoch. My to vnímam veľmi citlivo a vieme, že európske energetické systémy sú veľmi dôležité a tie zásady sú tiež veľmi jasné. Hovoríme tu o tretich štátoch. A čo sa týka tej sumy, ktorú ste spomínali, tých 9 miliárd nebude stačiť. Bude si to vyžadovať aj projektové dlhopisy, to je úplne jasné. Vy ste spomínali to, že je dôležité urýchliť samotné postupy. Myslím si, že je nutné si položiť otázku, ktorá sa týka centralizácie verejného obstarávania. Myslím si, že v tejto oblasti by bolo možné zabezpečiť vyššiu mieru efektivnosti. Ďakujem pekne. A teraz kolega Turmes. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Chcel by som vám pogratulovať k tomu, že infraštruktúra je rozhodne na vašom programe, že chcete urýchliť plánovanie. Myslím si, že to je dôležité, aby sa zrýchlo plánovanie bez toho, že by sa nejako ohrazoval legislatív oblasti životného prostredia a že chcete čo najskôr zapojiť do procesu občanov. Zdieľame váš názor, že čo sa týka súčasnej situácie, máme tu krízu a je zložité zabezpečiť kapitál pre tieto investície. Dovolte, by som položil tri otázky. Ak chcem maximálne využiť týchto 9 miliárd, tak potom nerozumiem, prečo zoberieme iba 1 miliardu na to, aby sme jednoducho zvýhodnili financovanie prostredníctvom Európskej investičnej banky alebo cez program Margaret a potom zvyšok sú iba čo akože také darčeky. Predsa ten bankový efekt bol podstatne väčší, keby sme namiesto 1 miliardy využili 3 až 4 na to, aby sa prevzali kapitálové náklady. Toto je veľmi dôležité z hľadiska verejných bank, ktoré by sa mohli zúčastniť tých projektov. Po druhé, v rámci vašej dopadovej štúdie Podľa môjho názoru ste správne uviedli to, že 70 potreby investícií sa týka oblasti elektriny, je modernizáciu elektrickej siete. A som skutočne prekvapený, že tie kritéria sú napísané tak, že podľa môjho názoru väčšina peňazí pôjde do oblasti plynu. Jednoducho preto, lebo je to jednoduchšie pre tento sektor a potom je tam ešte vysoká miera kofinancovania, preto si kladiem otázku, že keď investujeme 4-5 miliárd do Nabuko a potom drobné skutočne dáme na zvyšok projektov. No a posledná otázka CCS. Vydali, vynaložili sme viac ako 1 miliardu na podporu CCS. Toto vlastne, tieto peniaze išli na účty veľkých podnikov, nič sa neudialo, takže podľa mňa bolo dôležité bilancovať a prehodnotiť, čo sa udialo s touto miliardou, ktorú sme doteraz poslali týmto podnikom. Ďakujem pekne. Pán Šimanský. Ja rečím z mikrofónu. A, przepraszam. Mówię, że to jest doku dokument niezwykle obiecujący, natomiast mam trzy... Ďakujem pekne. Tento dokument je skutočne slubný. Dovolte, aby som položil pár detailných otázok, ktoré sa týkajú jednotlivého prerozdelenia. 130 miliárd pre inteligentné siete, pre, pre energetické prepojenia, pre plynovú infraštruktúru. Podľa čoho ste to rozdelili a čo to znamená z hľadiska kofinancovania? Znamená to, že Európska únia to chce riešiť v pomere 2 ku 1. Tá myšlienka toho urychlenia je určite dobrá. Chcel by som sa spýtať, prečo iba vybrané investície by mali spadať pod tento urýchlený postup. Prečo by to prospelo iba nevybraným projektom? Prečo nie všetkým? A čo sa týka tej dĺžky samotného projektu, to je predsa len výsledok organizačného neporiadku. No a čo sa týka južného prepojenia South Stream, tak e, Nabuko bude asi dvakrát menší projekt, ako sa pôvodne plánoval. Možno to bude Nabukino. Takže, pán komisár, čo si myslíte? či prostredníctvom tohoto nástroja môžeme zabezpečiť takú tak rozsah investícií, ako sa pôvodne plánovalo. Ďakujem pekne a teraz pani Kolárska Bobinska. Ďakujem pekne, pán komisár. Toto je skutočne veľmi zásadný dokument, ktorý znamená, tak povediac, europeizáciu našej energetickej infraštruktúry. Ja pracujem vo výbore pre regionálny rozvoj okrem výboru ITRE a preto by som sa vás chcela spýtať, že tie finančné prostriedky, ktoré sa našli pre tieto dôležité projekty, či to pôjde na úkor e, štruktúrnych fondov pre členské štáty, lebo ja chápem, že čas prostriedkov pôjde stent, ale veľká časť tohoto projektu sa bude vlastne týka toho, že sa presunú prostriedky z jednej strany e, na druhu. Ďakujem pekne a teraz pani Tikau. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă felicit. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Najskôr by som vám chcela zablahoželať e, k vašej vízii v tomto dokumente. Chcela by som sa spýtať, aké projekty sú spojené s Čiernym morom, pretože Čierne more je veľmi dôležité pre, be, pre energetickú bezpečnosť EÚ a teraz nemám na mysli iba Nabuko, ale aj iné projekty e, spojené s Čiernym morom. No a druhá otázka, kto bude viesť tento fond na infraštruktúru, aká agentúra a ako tento nástroj mm, spojenie Európy bude, e, bude ako to teda bude spojené so štrukturálnymi fondami a potom energetická chudoba. Ako zabezpečiť, že energia bude mať rozumnú cenu pre občanov. Je to veľmi dôležité v kontexte hospodárskej krízy. Ďakujem. Kolega Äh, äh, äh. Ďakujem, pán predseda. Preklad bol trošku pomalší ako originál. Pán komisár, chcem sa poďakovať. Už roky hovoríme o energetickom trhu v Európe. Samozrejme, že bez fungujúcej infraštruktúry, ktorú všetky členské krajiny, ktorá by spájala všetky krajiny, nemôže to fungovať. Môj pohľad je taký, že konečne komisia hovorí, že treba využiť infraštruktúru, ktoré sa nielen pre jednotlivé krajiny, nielen pre infraštruktúru vo vnútri krajín, ale že, že v celej oblasti elektrické energie treba aj e, interkonektory. Pre mňa je to veľmi dôležité. Mám otázku. Aké projekty e, e, vo vnútri Európy a mimo Európy, teda napríklad Nabuko, aký má byť medzi nimi pomer? Tých 9,1 miliard má byť len pre európske projekty vo vnútri Európy? Ďakujeme, pani Podimata. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj vám, pán komisár. chcela by som vám tiež povedať, že pre mňa táto iniciatíva je zásadná, kľúčová, hlavne balík energetickej infraštruktúry, všetko, čo sa týka klímy, zjednotenia energetického trhu ale tiež je to užitočné preto, aby sme prekonali súčasnú krízu a obnovili európske hospodárstvo. Pre mňa to nie je náhodou, že tieto energetické programy sa nachádzajú v programe, ktorý, v dokumente, ktorý prezentovala komisia v stredu, ako sa dostať z krízy a um, ako teda obnoviť rast. Otázka financovania. Mnohí kolegovia povedali, že je to dôležitá téma. V, vašej, v vašom prejave ste povedali, že potrebujeme európsku reguláciu. Ja by som chcela, aby ste boli trošku presnejší, pretože v súčasnom kontexte financovanie nie je jednoduché nie je ľahké hľadať zdroje investícií na národnej úrovni, e, verejné alebo súkromné, pretože je veľa problémov. Sledujeme sťažnosti zo strany mnohých krajín, ktorí nemajú dostatočnú hotovosť, ktorá plinie do reálneho hospodárstva, zvlášť pre takéto projekty, o ktorých hovoríme. Diskutujeme o pomoci európskym bankám, takže bolo by dobré mať iniciatívy v tejto fáze, bolo by to užitočné. Myslíte si, že bude iniciatíva zo strany Európskej komisie, aby sa definovali priority, podmienky e, tejto pomoci európskym bankám, e, že teda sa budú financovať tieto práce na európskej úrovni? A na záver, pán predseda, Plánujú sa veľké infraštruktúrne projekty e, v európskej energetike, hlavne pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie? Viete, že sa plánuje vytvorenie veľkých kapacít na juhu, aby sme mohli vyvážať ener- e, solárnu energiu do Nemecka a podobne. Mohli by sme stimulovať takéto iniciatívy? Ďakujem. Slovo má kolega Benson. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel povedať komisárovi, že je dobré, že slova budú kopírovať aj činy. Tento projekt je v spoločnom záujme, mal by byť životaschopný, mal by byť um, pozitívny pre spoločnosť, životné prostredie aj finanč, z finančného hľadiska. Briti, Španieli, Taliani konajú. Ale nie som veľmi spokojný s niektorými aspektami, keď hovoríme o jednotnom energetickom trhu v Európe, pretože ten nemáme. Veľké energetické spoločnosti to nezaujíma. Keď sa pozrieme na poblaské krajiny, východoeurópske krajiny, nemôžeme ich nechať, aby úplne uh, E, boli závislí na Gazprome. V záujme spoločenstva musíme byť súčasťou spolufinancovania. Som rád, že tu bude možnosť mať až 80-percentné pokrytie zo strany EÚ, keď hovoríme o bezpečnosti dodávok. Myslím, že to bude kľúčové v čase, keď sa príjme rozhodnutie. Keď sa pozriete na Fínsko a Pobaltskú oblasť, 10 miliónov metrov kubických plynu a tu sa pozeráme na mm, plynovody. Určite by to mali byť súčasťou pobalské štáty a Fínsko. Ďakujem. Kolega Susa Wagner. Kolega Susa Wagner. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem zdôrazniť niečo, čo sa už povedalo viackrát. Je to problém eh, procesov povoľovania v členských krajinách. Myslím si, že komisia vo svojom dokumente prejavila dobré úmysly, ale budú nasledovať aj činy v jednotlivých členských krajinách, pretože sú tu ťažkosti konať. A zvlášť vo veľmi centralizovaných krajinách. A ďalšia vec, komisár sa toho nedotkol, je to komisár opozície občanov proti týmto projektom. Musíme to naozaj zdôrazňovať, pretože všetky dobré úmysly, ktoré komisia kedy mala, ako aj naše dobré úmysly, e, môžu stroskotať kvôli opozícii občanov voči týmto veľkým projektom. A chcel by som verejne povedať, že mi je ľúto, že Iberijský poloostrov bol vynechaný E, z tohto dokumentu a dúfam, že sa táto pozícia zmení. Ďakujem. A ďakujem komisárovi za to, že k nám dnes ráno prišiel. E, mám viacero otázok, e, ale všet... veľa vecí sa už pokrylo, takže jedna otázka. Cezhraničné siete, a tu hovoríme o susediace krajiny, o susediacich krajinách. Aké medzinárodné záväzky, zmluvy môžeme očakávať? Kto bude zodpovedný e, inštitucionálne za takéto zmluvy. Hovoríme o skutočných kontraktoch, e, ktoré sa vytvoria, pretože napríklad v Európskom parlamente sme boli svedkami toho, že keď sa príjmajú rozhodnutia, tak ten proces je veľmi ťažkopádny. Kto za to bude zodpovedný? Ďakujem. Danke, danke. Frau Ďakujeme pani Cavaglio. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem zablahoželať komisárovi za to, že infraštruktúru dáva do e, programu e, a ďakujeme mu za to, že juho, severo-južný koridor je tiež na programe. Koridor sever-juh je dôležitý nielen pre e, juh, ale aj pre celú Európu. A tiež je tu dôraz na Iberijský poloostrov. Spomenuli ste LNG a fakt, že je tu viacero terminálov LNG, ale musíme využiť to, čo už existuje. Máme e, ich viacero na Iberijskom poloostrove, ktoré by mohli byť veľmi dôležité pre diverzifikáciu a bezpečnosť dodávok pre celú Európu, ak e, prepojenie bude dobré. Druhá vec, zvyšovanie kapacity zásobníkov, to tiež musí byť súčasťou tohto energetického balíka. Ďakujem pekne. Kolega Winkler. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Ďakujeme za pragmatické návrhy, predovšetkým postupy plánovania a e, autorizácie, schvaľovania. To je veľmi dôležité. K tomu malý odkaz v Nemecku pri zjednotení východného a západného Nemecka sme mali veľmi dobré, e, dobré skúsenosti. E, zákon veľmi dlhého názvu, ale išlo o zlúčenie infraštruktúry. Napriek rozdielným systémom sme dokázali e, spojiť a dobre sfinancovať e, infraštruktúry dvoch štátov. To by sa dalo využiť aj v oblasti energetiky spájania Európy teda. A teraz by som teraz zase dal slovo pánu komisárovi, aby sa pokúsil e, zodpovedať e, v krátkom čase tieto otázky. V členských krajinách máme úplne rozdielne e, predpoklady, pokiaľ ide o ústavné právo, pokiaľ ide o vlastnícke práva k pôde, pokiaľ ide o príslušné inštitúcie a pokiaľ ide o jurisdikciu. Napríklad si nemyslím, že na Malte počet e, úradov a súdnych inštancií e, je rovnako veľká, e, veľký ako vo Francúzsku. Potom v niektorých národných ústavách máme jasné predpisy, kde sú práva i povinnosti k majetku a kde je veľmi detailné zákonodárstvo a preto ten postup des, e, troch, troch rokov nemožno riešiť v celej Európe rovnako schematicky. Musíme e, e, dať určité predpoklady a potom implementácia je v rukách národných, národných e, inštancií rozdielná. Členské krajiny majú predlo, predložiť e, ich plány, ako chcú dodržať tieto tri roky Určite to bude posilne, posilnenie a určite budú, budú, budú osobitné komory potrebné na, na, a určité inštancie na rýchle spracovanie. Obmedzili sme sa na e, cezhraničnú infraštruktúru. Prečo? Pretože je to európska kompetencia. Žiadna členská krajina ne, nemá problémy v tom, alebo ne, nezakazuje sa, môže, aby konala rýchlejšie, môže byť vzorom, môže byť zrýchlená pre dôležité infraštruktúry, ktoré ležia na, e, na pôde tejto krajiny. Mimochodom aj pre distribučné sie, e, siete. Hovoríme často o tých super sieťach, inteligentných sieťach. ten národný zákonodárca môže rozhodnúť o zrýchlení, o procese zrýchlenia v jeho kompetencii. Pán kolega Turmes, v otázke 9 miliárd som veľmi otvorený. Tá jedna miliarda, ktorú chceme zaviesť finančné, nové finančné nástroje, teda vytvoriť určitú páku, to je pre mňa také nejaké vymyslené číslo. K tomu je aj, aj, aj, aj veľká kritika preto chceme našim partnerom dovoliť, že ak, se, ak sa tento model osvedčí, budeme to teda implementovať v ročných tranžiach, tak chcem potom výlučne povedať, že po jednom či dvoch rokoch osvedčenie sa zvýšiť prísun prostriedkov pri týchto nástrojoch a, a po, podiel toho tých e, hotovostných úhrad stratených ziskov, to by som zase stláčal dole. Nabuko sa, e, e, je týmito projektami nedotknuté. Ak tak potom by to malo ísť e, tými miliónmi z EPA, takisto Poseidon. Všeobecne južný koridor v dvoch či piatich budúcich mesiacoch sa rozhodne to sa nedotkne finančného obdobia 14 až 20, 2014 až 20. A pokiaľ ide o CCS, budeme predkladať našu medzibilanciu. V našom koncepte máme iba v úvodzovkách 2 až 2,5 miliardy Dve miliardy pre CCS, transportné siete, tieto prostriedky, ktoré sme od vás zostali, to miliardu 6 až 7 projektov, ďalšie prostriedky u kolegyne Hedegard sa budú vyplacovať per ráta, nebudú v bankách. Budú sa vyplacať podľa pokroku e, stavebného per ráta Mnohé sú, budú ešte v štádiu plánovania. Tých 140 na, na, na, pr, na elektrínu a 70 na plyn, to nebudú uh, kogentné uh, kľúče na prerozdelenie. Tieto uh, úložníky a terminály v konečnom dôsledku do akej miery tieto projekty e, môžu e, od nás potrebovať spolufinancovanie. Zoberte si e, oblasť Rotterdam, aj Dortmund napríklad by mohol patriť takýto, takéto prepojenie Nemecka a Holandska. Tu každé spojenie, či plyn alebo elektrina, nebudú potrebovať že ani euro verejného financovania pretože dvoma, medzi dvoma metropolami sa to vypočítava v, v, v záujme účastníkov trhu. 10 až 80 podpory. Nie je tu pevná sadzba. Bude to vždy závisieť od otázky, čo bude potrebovať spotrebiteľ čo sa dá realizovať vyššími cenami za e, energie a čo možno urobiť preto, aby neexplodovali tieto ceny. V návrhu rozpočtu máme, máme koherentnosť s ďalšími inými výdavkami. Je teraz len na zváženie, či v tých 40 miliardách sú, je aj 10 miliard na energiu či sa to zoberie zo štrukturálnych balíčkov. Áno, alebo áno aj nie. Polnohospodársky politici takisto to môžu povedať, že je to v, druhej, v druhom pilieri pri SPP. A to je vyššia úloha rozpočtovej politiky. Otázka teda, aký veľký rozpočet má byť v EÚ, či 1,0 alebo 1,0%, 0,5% BIP, HDP, na to poviem, že nevieme, aký bude e, HDP v tých období väč, väčší, menší ako dnes. Máme priority a preto si myslím, že energia by nám mala stáť za 10 miliard, pretože je to dôležitý podklad pre kvalitu života, e, klimatické, ochranu klimatické klímy a tak ďalej tu máme veľkú potrebu dobiehať, tak ako v infraštruktúre, dopravná infraštruktúra. Pri cestách a železniciach Európa oveľa ďalej ako v oblasti elektriny a plynu. Máme tu úlohu dobiehať. Otázka znela, aké projekty v ktorých členských krajinách. No už tak ďaleko ešte nie sme. Vedome chceme do týchto veľkých regiónov investovať v Španielsko, Francúzsko, Portugalsko. To je celý región. Španielsko je len časťou toho regiónu. Potom aj Maroko dokonca. Tu chceme, aby členské krajiny zapojili svoje regióny, svoje celé národné vlády. Keby som teraz predložil hotový zoznam, tak členské krajiny a aj určití poslanci by len preverovali, koľko prostriedkov má dostať ktorá krajina. A len beda, keby sa vrátilo menej prostriedkov, tak náš návrh by bol vlastne zničený. Opatrne poviem, a poviem to za Nemecko, že podľa mňa garantovane v oblasti energetiky Nemecko dostane menej spolufinancovaní, než musí zaplatiť. Prečo? Pretože krajina v centre Európy s veľkým množstvom obyvateľov, s priemyslom v zásade musí trhovo financovať tieto siete cez transportné priateľné ceny. Naopak, Balti- pobaltské krajiny Malta, Grécko nebudeme môcť bez spolufinancovania integrovať. A veľmi opatrne poviem, že v zásade sú to energetické podniky, finančné podniky vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, ktoré tam operujú na energetickom trhu. A preto integrácia týchto trhov ich, je v ich záujme. Je to racionálne a tiež solidárne. A posledná odpoveď. Ďalšie otázky potom zodpoviem budúci týždeň do detailu. Či sa budú prostriedky používať v rámci EU 27 alebo aj v tretich krajinách. Ťažisko musí zostať v EÚ. Ale len obmedziť sa na EÚ by bolo nesprávne. Uvedem príklad. Ak to myslíme vážne s obnoviteľnými e, energiami v Grécku, a keď pracovná skupina navrhne že infraštruktúr pre výrobu elektrickej energie obnoviteľnými energiami dáva zmysel a je to aj súčasť privatizačného konceptu tam, tak musíme rýchlejšie, než to stanovuje trh, siete smerom na Bulharsko a cez Balkán e, smerom na Slovinsko, Rakúsko, musíme ich podporovať. Naozaj je potom dobrou radou pre Grécko realizovať aj výstavbu e, elektrických sietí cez Západný Balkán a dávať tomu prednosť a spolufinancovať, aj keď potom v e, siete v Srbsku, Čiernej hore, ktoré nie sú členmi EÚ, ale určite v budúcich rokoch by mohli byť členmi. A tým pádom hovoríme o budúcom, budúcom trhu, vnútornom trhu cez Západný Balkán. A keď to teda vážne myslíme s energetickou partner, partnerstvom s južnou časťou Stredomoria, tak je aj realizovateľný e, podmorský kábel smerom na Tunisko, e, Alžírsko smerom na Európsku úniu. To je v našom záujme a aj tu je spolufinancovanie mimo teda našich členských krajín v európskom záujme. Ešte raz vám chcem poďakovať za vašu e, spoluprácu. V budúcich mesiacoch som pripravený na ďalší e, možný rozhovor do hĺbky. Mene nás všetkých sa chcem srdečne poďakovať za prvé informácie, že hneď po prezentácii vašeho podkladu ste prišli za nami. A ďakujeme vám teda a my teda hneď pokračujeme ďalej. Ďalším bodom je Európska agentúra pre bezpečnosť sieti a informácií in ENISA. Máme pred sebou ďalšie pozmeňujúce návrhy. Pán kolega Čičester dnes bohužiaľ nemohol prísť. Napriek tomu sme nezmenili program, pretože musíme včas skončiť. Chcem vás upozorniť na to, že je tu skupina viacerých otázok. Pán kolega Čičester to predložil 250 pozmeňujúcich návrhov e, a ten časový plán je jasný. 10. novembra budeme hlasovať. Chcem sa spýtať tieňových, ak som to dobre pochopil, kolega Ehler prevezme časť e, toho, čo chcel predložiť pán kolega Čičester. Máme málo času. Je možné, že v sále by nastalo ticho? Neviem, prečo sa musíte rozprávať tu v sále. Nemôžete sa ísť rozprávať von? To je otázka férovosti k tým, ktorí tu chcú teraz diskutovať. To nemôžete predsa tak ťažko chápať. Pán Eller. Pán predseda, ďakujem pekne. Kolegovia, nemôžem hovoriť za spravodajcu, ale keďže pán Čičester nemohol dnes prísť, začnem s úvahami o pozmeňujúcich návrhoch EPP, také všeobecnejšie mm, náhľady. Z praktického hľadiska sme si istí, že parlament chce posilňovať úlohu kybernetickej bezpečnosti, chceme posilňovať úlohu ENISY, začiatky enisy z posledného obdobia boli kompromisom medzi členskými krajinami, tými väčšími, ktoré boli skeptické ohľadom mandátu Enisy. Mnohí ďalší um, mali tam určité záujmy, ale Enisa dokázala v realite, že mandát sa musí rozšíriť, hlavne preto, že situácia je eh, dramatickejšia, ako keď sme pôvodne o Anise hovorili. Pozmenujúce návrhy vzhľadom na ich počet by sa dali rozdeliť na tri témy. Najskôr skupina tých, ktorí sa týkajú širšieho mandátu. Parlament eh, v porovnaní s tým, čo predložila komisia, chce tento mandát rozšíriť a sme si istí, že spoločné stanovisko je také, že toto nie je agentúra, ktorá má výkonný mandát. Toto bude ponechané na členské krajiny, ale rozšírenie operability je potrebné rozšírenie perspektívy rozličnými smermi. Najskôr teda Enisa a toto je smerovanie viacerých mandátov. Nejde tu len o to, ako sa Enisa, mm, aký má kontakt s komisiou, ale chceme záväzný kontext že to nebude na komisii alebo niekoho iných, alebo niekoho iného v prípade, že chce využívať expertízu Enisy e a komunikovať s ňou. Malo by to byť niečo záväzné. Ďalšie aspekty horizontálnejšie. Užšia spolupráca medzi NISO e a GRC a ostatnými inštitúciami komisie silnejšia zaangažovanosť NISI e vo formovaní e, bezpečnostných programov výskumu, e, internetová bezpečnosť. Pôvodne sa s tým nepočítalo v programoch IT bezpečnosti. Myslím si, že také celkové smerovanie pozmeňujúcich návrhov je také, že sú tu určité limity na návrhy a síce, že to nie je výkonná agentúra, ale so širším rozsahom pôsobnosti interoperability NEC a tu je široký konsenzus vo výbore, aby sme návrhy komisie mm, dotlačili trochu viac dopredu. Druhý aspekt, trvanie mandátu. Sú tu odlišné stanoviska. Jedni sú za permanentný mandát tejto agentúry, to sa málo kedy e, udeluje parlamentom, pretože zvyčajne je ten mandát obmedzený a závisí od témy či sa teda takýto udeli alebo nie. Kompromisom by bolo, keby sme napríklad e, kybernetickú bezpečnosť dali po ten stály mandát e, s dlhšou perspektívou a kompromisom by teda bolo z môjho hľadiska, že by sme buď udelili neobmedzený mandát a potom by tam bola revízna doložka na každých 5 rokov, alebo by sme mandát obmedzili na určitú, určité obdobie a potom rozhodli, čo urobiť. Ja otvorene hovorím za EPP, kde väčšina kolegov tu ide štru, o štruktúrálnu uh, e, alebo ide o celkovú orientovanosť Enizy a kybernetická bezpečnosť, tam sa ten rámec stále mení. Pred piatimi rokmi sme mali možno polovicu tých víziev, ktoré máme pred sebou teraz a je ťažké povedať, či štruktúra ENISY bude budúcou štruktúrou ochrany Európy v kybernetickej oblasti budeme mať aj iné štruktúry. Je to otvorené, v aké vzťahy budú napríklad medzi štruktúrou NATO, kde členské krajiny majú prepojenie na národné štruktúry. Mohlo by sa ľahko stať, že v nasledujúcich piatich rokoch, hoci sme vo fáze budovania novej európskej štruktúry kybernetickej bezpečnosti, čo sa teda stane ďalej podľa mňa to, čo sa deje v USA, bolo procesom, ktorý trval približne 5 rokov, kedy oni budovali svoju štruktúru a v porovnaní s tým, čo robíme tu v Európe, vidíte, že sme v začiatkoch. Ja by som sa teda zasadzoval za to, eh, aby sme pozerali do budúcnosti v takom dlhšom, dlhodobejšom horizonte. Mali by sme tam mať neobmedzený mandát s revíznou doložkou, alebo by sme mali byť realistami a na druhej strane povedali niečo do dohľadnej budúcnosti, takáto bude štruktúra a potom to bude limitovaný mandát. A ešte posledná otázka, otázka sídla. Hovorím to otvorene. Som veľmi sklamaný rokovaniami s gréckou vládou. Tento boj o sídlo Enisy, to, nemalo, to sa nemalo stať. Bola tu línia kompromisu medzi členskými krajinami. Boli tu pokusy komisie rokovať s Grékmi. Nejde o sídlo, o lokalitu, ale o operabilitu Enisy a kým sa nedosiahne kompromis, tak ako to bolo formulované, možno, že teda Enisa má dôvody na to, aby zostala na Kréte permanentný a administratívny personál, potom e, s, sektor v Atenách, so zamestnancami, ktorí musia cestovať, musia mať kontakty s členskými krajinami. Enisa nejde o to, v Enise nejde o to, že sedíte pred obrazovskou počítača. Enisa je agentúrou, ktorá má vyvažovať záujmy. Je to orgán, ktorý má byť platformou, niečo ako taká mysliaca nádoba. Ak chceme rozšíriť mandát, tak eh, je potrebnejšie to, aby bola operatívnejšia. Čiže kompromisom by bolo, že zostane sídlo tam, kde je, bude ale silná operatívna zložka v Atenách a bude tu styčný, mm, styčná kancelária v Bruseli. Ale takéto diskusie sa nikdy nedokončili politicky, zo symbolických dôvodov sa držíme tolerant, e, pozície nulovej tolerantnosti, všetko musí byť v, kre, na Kréte, žiadny kompromis a toto nie je operatívne. Včera v e, USA, ja som sa teda vrátil z Washingtonu dnes ráno, rokovalo sa o DHS, Pentagonom, ostatnými inštitúciami, mm, silná spolupráca v oblasti, v oblasti internetovej bezpečnosti, a mm, tam, kde ENISA je, nie je dostatočne operatívna. Musí to byť pružnejšie, ľudia musia ľahšie cestovať. A kompromis nie je o symboloch. naozaj by sa nemalo o tom hovoriť symbolicky, musíme mať praktický prístup a ak je priestor na manevrovanie zo strany Grékov, tak dobre, pôjdeme cestou kompromisu, ale operatívne otázky majú prioritu. Ďakujem pekne. Um ďakujem, ďakujem pekne, poprosím vás za pochopenie. Jednoducho máme tu ešte štyroch, ktorí sa prihlásili o slovo a ako prvá má slovo pani Valen. Ďakujem pekne. Pán predseda, ako iste viete, tam kompromisný pozmeňujúci návrh. Chcel by som sa k tomu krátko vyjadriť. Čo sa týka samotného trvania mandátu akceptujem tú myšlienku, by tam boli dve možnosti. Ten e, mandát na dobu neurčitú, tak je dôležité, aby to bolo prepojené s dohľadom parlamentu a komisie, aby sme vedeli, aká je efektívnosť. To by poskytlo určitú istotu, že by sme mohli upraviť túto agentúru podľa potreby, aby to bola plne fungujúca agentúra. Čo sa týka samotných úloh, Enisa by mala pracovať tak, aby zahrňala aj kybernetickú bezpečnosť a IT bezpečnosť. Podľa mňa by mala vykonávať operačné úlohy, ale to prepojenie medzi operačnými úlohami a neoperačnými úlohami je skutočne také neisté také nejasné. Napríklad EMISA mala koordinovať, teda mala koordinovať vlastne tú aktivitu, ktorá sa týkala prvej koordinácie otázok kybernetickej bezpečnosti. A malo by to byť uvedené v nariadení. Podľa mňa ENISA mohla pomáhať členským štátom a inštitúciám EÚ, aby vy, vy, by si vybudovali správne fungujúce siete, by si samozrejme vyžadovalo určitú pohotovosť 24 hodín denne, 7 dní v týždni, že by si vyžadovalo viac finančných prostriedkov a expertov. Bolo by to ale zložité, ako by to fungovalo. Čo sa týka samotného sídla, myslím si, že parlament by nemal asi navrhovať, kde by malo byť to sídlo. Dobrý kompromis by bolo požiadať požiadať radu o tom, aby to ešte, ešte raz Čo sa týka koordinácie s Aténami, to je dôležitejšie asi ako koordinovať s Bruselom. Samozrejme, ja chápem, ako sú tam finančné problémy v Grécku. A nie je moc jasné, ako by to malo fungovať. Takže povedzme radne, nech sa to otvorí, nech tam prídu nové myšlienky. Podľa mňa to nie je naša úloha. Ďakujem pekne, pán predseda. Mich, Frau Tikau. Ďakujem pekne a teraz pani Tikau. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som na úvod povedať, že potrebujem mať silnú agentúru ENISA, oblasti sieť, oblast sieti a informačnej bezpečnosti je veľmi dôležitá a bude ešte dôležitejšia v budúcnosti. Preto k tomu musíme pristúpať z dlhodobého hľadiska. Preto musím povedať, že podporujem mandát na dobu neurčitú, pričom je dôležité, aby o 5 rokov sa vykonala revízia, bolo možné zapracovať nové výzvy. Potom, čo sa týka vypršania mandátu. Myslím si, že je dôležité, aby ENISA mala aj operačné schopnosti, aby skutočne mohla podporovať aktivity členských štátov v oblasti bezpečnosti sieti a informácií. Chcela by som ja otvorene povedať, že tu vôbec nejde o to, aby, aby sa nejako koordinovala činnosť členských štátov alebo nejako plne nahradzovala ENISA ako taká by nemala nahrádzať orgány národnej úrovni alebo nejaké iné orgány, ale je dôležité, aby ENISA jasným spôsobom prispela k vypracovaniu európskych predpisov v oblasti bezpečnosti sieti a informácií. Iba takýmto spôsobom môžeme prispieť medzinárodnej spolupráci v tejto oblasti. Samozrejme, bolo by možné tam aj nejakým spôsobom zbierať informácie, tie informácie, ktoré členské štáty posielajú ENISE, bola by tam podpora verejného sektoru, univerzít a ďalších organizácií a takto by sa skutočne mohlo hľadať riešenie v tom smysle, aby sa v budúcnosti primeraným spôsobom riešili otázky informačnej bezpečnosti. Myslím si, že je skutočne nevyhnutné povedať aj to, že ENISA musí byť pripravená na to, aby pôsobila na celoeurópskej úrovni. Čo sa týka európskych inštitúcií, inštitúcií, dôležité je, aby aj tam bolo nejaké kontaktné miesto a chcela by som zdôrazniť, že tá väčšia časť rozpočtu by mala smerovať do oblasti bezpečnosti sietí. Menej prostriedok malo ísť do oblasti administratívy. A v tejto súvislosti som predložila viaceré pozmeňujúce návrhy. A potom ešte niečo, čo sa týka k samotnému sídlu. Sídlo je v Heraklione, v Grécku. Možno by nebolo zlé sa zamýšľať nad kritériami, ktoré sa týkajú prerozdelenia tých sídel a nie samotného konkrétneho sídla. Ja si myslím, že v tejto súvislosti by sme nemali hovoriť o sťahovaní, o presťahovaní tej, tejto agentúry, ja som za to, aby to sídlo ostalo v Grécku, tak ako to schválila rada, v súlade s gréckou vládou. Pani Podimata umožní stretnutie medzi tieňovými spravodajcami so spravodajcom, spravodajcom a gréckou vládou, aby sme sa zobrali otázkou, aké kritéria existujú, aké sú tam možnosti, aké možnosti núka grécka vláda na to, aby sa riešila táto otázka sídla. Podľa mojich informácií existuje už určitá pracovná skupina, ktorá sa zaoberá otázkou efektívnosti všetkých európskych agentúr. No a týmto pádom sa otvorila pandorína skrinka, lebo potom samozrejme možné položiť otázku v súvislosti s každou agentúrou, prečo sa v tom a tom členskom štáte nachádza tá, tá agentúra. Ja si myslím, že dôležité, aby ENISA ostala na tom mieste, kde je a skôr nutné sa zaberať tým, ako zvýšiť efektívnosť činnosti tejto agentúry. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pán Cukalas. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako už som prislúbil, ja som vám zaslal detailný list, kde sa zaoberám technickými aspektami celej záležitosti, čo sa týka pána Eilera a pani Tikau, tak uh, oni vlastne veľmi dobre znázornili tie najdôležitejšie otázky, o ktorých sme mali diskutovať v súvislosti s Enizou. Takže je tu otázku toho, aký typ agentúry chceme, aký je vlastne cieľ a smerovanie tejto agentúry. Podľa môjho názoru Eniza by mala zohrávať silnejšiu úlohu na medzinárodnej úrovni, mala byť viditeľnejšia, tak v rámci medzinárodnej organizácií, ktorí sa zaoberajú internetovou bezpečnosťou a mala by takto posúť voči našim partnerským štátom. Malo by to byť miesto jednotného kontaktu, ktoré by sa zaoberalo skutočne kybernetickou bezpečnosťou v Európe. Spomínali sa viaceré otázky, <clears throat> napríklad otázky mandátu. Ja som toho názoru, že čo sa týka návrhu pani Tikau je to veľmi rozumné, mal by tam byť stály mandát, kde by sa preveroval samozrejme každých 5 rokov a to preto, aby takýmto spôsobom sme mohli zabezpečiť potrebné zmeny, tak ako to prezentoval výborným spôsobom pán Eiler. No a potom tu bola aj otázka sídla. Myslím si, že vlastne nikdy tu sa neotvárala tá otázka toho, že by sa nejako spochybňovalo sídlo tejto agentúry. My si myslíme, že otázka sídla je úzko prepojená s tou operatívnosťou agentúry ENISA a myslím si, že dvor auditorov vykonal previerku a jasne povedal, kde spočívajú problémy v súvislosti s ENISou. ENISA patrí medzi najmenšie agentúry Európskej únie, kde pracuje menej ako 60 pracovníkov a to je ten hlavný dôvod, prečo tam vznikajú určité administratívne problémy pri ENIZE. To súvisí s tým jednoducho, e, že agentúra je taká malá a nie s tým, ako je vzdialená táto agentúra. Je dôležité agentúru posilniť. Som toho názoru, že Eniza a celá tá diskusia ktorá sa týka členských štátov o úlohe emizí, možno do určitej miery spochybňuje budúcnosť Európy. Tu ide o to, akú úlohu má zahrávať Eníza v Európe, ktorá reforma forma sa podoba sa a podoba sa mení a že jednoducho musíme si povedať otázku, či chceme diskutovať o tejto inej Európe. Chcel by som ešte povedať, že že Európsky parlament by sa nemal zaoberať iný, e, správami z vlastnej iniciatívy, mal by sa zaoberať skutočnými problémami a mal by riešiť tie problémy, ktoré máme práve v Európe. Ďakujem pekne, pani Kolárska Bobinská. Ďakujem pekne. Viem, že musíme už pristúpiť k hlasovaniu, preto budem hovoriť iba krátko. Hovoríme tu vlastne o zmysle emízy. Včera som diskutoval s zástupcami NATO a čo sa týka NATO, tak pre nich je veľmi dôležitá otázka kybernetickej bezpečnosti. Tento proces je skutočne dobre tam rozpracovaný a veľmi, a veľmi nie je jasné, že prečo nespolupracujeme, prečo musíme niečo vytvárať e, na novo, prečo vlastne sa musíme učiť z vlastných chýb. na to koná už intenzívne v tejto oblasti. Ďakujem pekne a chcel by som ukončiť tento bod. 10. novembra budeme hlasovať, tým pádom sa dostaneme ďalšiemu bodu a to je síce hlasovanie. Vychádzam z toho, že tu máte svoje hlasovacie kartičky a ako prvé by som sa ešte chcel spýtať, či tá zápisnica z 8. septembra, alebo som na to zabudol, je podľa vás schválna, výborne, takže toto sme vybavili. A dostávame sa k hlasovaniam. Máme tu dva body, o ktorých budeme hlasovať. Je tu všetko v poriadku, fungujú hlasovaté zariadenia, pevne verím, že hej. No a prvý bod je preskúmanie európskej susedskej politiky, spravodajca Kivič, Podklady máte k dispozícii a rovno prístup k hlasovaniu. Kompromis, kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválené. 5 za, proti, zdržali sa, schválené. 9 za, proti, zdržali sa. Pár bolo proti, 10, desiatka za, proti, zdržali sa schválené. Jedenáctka za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválené. 17 ako doplnenie za, proti, zdržali sa schválené. 19 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz 24. Za, proti, zdržali sa. Ešte raz vás poprosím, kto bol za? 24, ešte raz kto bol za? Proti, zdržali sa, schválené. 26 za, proti, zdržali sa, schválené. 27 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválené, 31 za, proti, zdržali sa, no a radšej si to overíme, takže overíme si 31. 31, overujeme si, hlasujte. A teraz skončím hlasovanie. No, 37 hlasovalo, 17 za, 19 proti. Ešte si to musím započítať, túto kolegu, takže 18 za, 19 proti, zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválené. 46 za, proti, zdržali sa, schválené. 47, ústny pozmeňujúci návrh, za, proti, Zdržali sa. Schválené. 48 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 6, kompromis 6 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 52 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 53 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 7 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 8 za proti, zdržali sa, schválené. 60 za, proti, zdržali sa, schválené. Záverečné hlasovanie, elektronicky hlasujeme, nech sa páči, hlasujte. A končím teraz hlasovanie. No a vidíme, že to bolo schválené. Gratulujeme Spravujete ďalší bod a to je bod o neutralite siete. Máme tu hlasovací zoznam. A teraz môžeme hlasovať. Pozmeňujúci návrh 1. Nie, pardon, sa pán predseda. pozmeňujúci návrh 2 a IMKO. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 1 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis. Pozmeňujúci návrh 6. Ústny pozmeňujúci návrhom. To je za proti, zdržali sa, zamietnuté. Sedmička za, proti, zdržali sa, schválené. Osmička za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválené, 45 za, proti, zdržali sa schválené, 46 ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 47 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 5 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 56 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 57 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 61 za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválené. Imko, odsek 4, za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz záverečné hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Zabudol som niečo? 46 habe ich vergessen? Ne, habe ich doch. 46, že by som zabudol? Nie, nie. Dobre, teraz konečné hlasovanie. Ak sa páči, hlasujte. And ja, langsam. Closed. Dobre, teraz končím. A, výborne, schválené. Jednohlasne schválené. Ďakujem pekne e, spravodajcovi. Damit. Samozrejme, treba sa poďakovať každému spravodajcovi konzekventne. Špecificky chcem poďakovať tieňovým spravodajcom preto, lebo to bolo pomerne zložité. Bolo dosť zložité nájsť zhodu. Tým pádom sa dostávame k ďalšiemu bodu, to je zmena a doplnenie smernice o reštrukturalizácii rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny. Ich darf dem Kollegen als a chcel by som poprosiť e, kolegu Kováča, aby vystúpil ako prvý a jediný. Kde je kolega Kováč? A u vás, u vás vidím. Nech sa páči, máte slovo. Darf ich die anderen noch mal bitten? Vy ostatní, ja preto mám pochopenie, ak máte niečo veľmi dôležité, prosím, bavte sa vonku. To ne, sa netýka len poslancov, ale aj asistentov, hostí, prosím vonku. Rozhovory vonku. To súvisí so spravodlivosťou. Máte, máte slovo, pán Kováč. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. En, elektrina, energetické produkty, keď sa pozrieme na zmenu daňového rámca, je to smernica 2396 ES a tu hlavným cieľom je reštrukturalizovať zdaňovanie takýmto spôsobom. Pozeráme sa na e, nízke emisie CO2 v energeticky efektívnych hospodárstvách smeru e, postupné presunutie sa k energeticky efektívnemu hospodárstvu, Hlavným cieľom je, aby rôzne energetické zdroje boli e, riadené udržateľným spôsobom, obnoviteľné zdroje, rámec pre eh, využitie dane na CO2, preskúmanie smernice poskytuje minimálnu sádzbu dvojzložkovú. Prvá zložka je eh, spojená so zdaňovaním CO2. to bude na úrovni 20 eur na tónu CO2. Druhá zložka, taká všeobecná energetická daň e, za, e, založená na gigajouloch a e, energetického obsahu, nezávisle od toho, o aký energetický produkt ide. Spravodajca víta celkový cieľ preskúmania smernice, zvlášť aby bola bližšie s klimatickými energetickými cieľmi EÚ. Nič menej obávam sa možného dopadu na mm, možnosť e, členských krajín ovplyvniť energetický mix v súvislosti s Lisabonskou zmluvou. Dopad bude pocitený hlavne e, v oblasti autonómie, daňových režimov členských krajín a z tohto dôvodu akékoľvek kroky na úrovni EÚ musia byť zdôvodnené postupne a musí tam byť prepojenie s právnym základom. Chcem zdôrazniť, že dopadová štúdia neobsahuje žiadne podrobnosti, pokiaľ ide o určenie toho, či je to v súlade s princípom subsidiarity, ako to e, si to vyžaduje článok 5 protokolu 2 preto kompetencie členských krajín v tejto súvislosti chcem povedať, že navrhované preskúmanie ETD nie je obmedzené na to, čo je potrebné a rozhodnutie by sa malo prijať čo najbližšie k európskym občanom. Mali by sme sa zamerať na primerané, podrobné zdôvodnenie, aby európske občania pochopili kvalitatívne a kvantitatívne dôvody vedúce k záverom, že európske kroky sú potrebné. je tu viacero sociálnych a, aj iných dopadov, ktoré sú s tým spojené. Mám pocit, že Eh, tieto nebudú vždy len pozitívne. všetkým keď hovoríme o súčasnom preskúmaní ETD, mali by sme sa pozrieť na dopady na jednotlivé členské krajiny a podrobne ich analyzovať, ak hovoríme o preskúmaní daňového rámca v rámci preskúmania smernice, tak eh, musíme mať pružné a reálne scenáre. Preto potrebujeme realistické prechodné obdobie, Ehm, návrh komisie bohužiaľ neberie dostatočne do úvahy priemyselnú politiku. Musíme sa pozrieť na vykurovanie, vykurovacie oleje a tu, keď sa pozrieme, keď urobíme nejaké zmeny, bude to mať zásadný dopad na, na daňové sadzby. Musíme robí dopadové štúdie v oblasti um, priemyslu, pretože konkurencieschopnosť európskeho priemyslu sa musí zachovať. Preskúmanie ETD by nemalo spôsobiť straty pracovných miest alebo viesť k nejakému um, nejakým negatívnym výpadkom na trhoch. Musíme zabezpečiť harmonizáciu s ostatnými politickými oblastiami. Akceptujem že je tu dôvod preskúmania tejto smernice z roku 2003, že sú tu štatické údaje, akumulovaná inflácia, musíme zabezpečiť teda to, že sa bude brať do úvahy e, dopad a aj jednotný trh a tento kontext. Keď sa pozrieme na automatickú indexáciu minimálnych sadzieb, e, to je priestor, kde majú kontroly členské krajiny aj budúce minimálne sadzby sú takéhoto charakteru. Mám pocit, že smernica predložená komisiou, keď sa bude implementovať, povedie k zvýšeným sadzbám na uhlie, vykurovacie oc, o, o, oleje, naftu a tak ďalej. A to bude mať negatívny dopad pretože koneční spotrebitelia budú platiť viac za paliva a to bude viesť k zvýšeným cenám. E, takisto aj daň z energetickej spotreby. Toto by nebol rozumný prístup, pretože to bude neproporčne zaťažovať e, spotrebiteľov. Niektoré ceny sa už zvýšili značným spôsobom v posledných rokoch a ja sa obávam obmedzenej pružnosti, ktorá bude ponechaná na členské krajiny, pretože to môže mať dopad na sektory ako napríklad poľnohospodárstvo, lesníctvo a podobne. Môže to viesť k zvýšeniu cien energií a palív v týchto oblastiach a členské krajiny musia aj naďalej byť schopné určovať štrukturálne svoje daňové sadzby na tieto oblasti, ako aj e, sadzby pre energetické produkty. Keď sa pozrieme na misie CO2 a pravidlá, ktoré tu platia, tak toto si vyžaduje značné investície, napríklad nafta, ropa majú odlišné daňové režimy. Keď sa pozrieme na to, že chceme byť energeticky efektívnejší v týchto oblastiach, nemyslím si, že by tu mala byť daň na naftu vyššia ako daň na ropu. A tu chcem e, ešte poďakovať sekretariátu ITRE a mojim kolegom, ktorí mi veľmi pomohli vo vypracovaní tohto návrhu stanoviska, ako aj výboru EKON. Pani Astrid Luling má veľmi podobný názor a som veľmi rád si vypočujem názory kolegov. Ďakujem. Danke sehr, Kollege Glante. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Ďakujem, pán predseda. Zo pár poznámok tejto smernici. Hovorím za kolegyňu Úsko, ktorá tu dnes nemôže byť. Naša skupina víta revíziu tejto smernice. Žiadali sme už dlho revíziu tejto zdaňovacej smernice. Musí byť prispôsobená náročným eh, environmentálnym cieľom musí podporovať investície do energetickej efektívnosti úspor energie a tiež musí byť aj v súlade so systémom obchodovania s emisiami. Návrh komisie odzrkadľuje tieto potreby a preto je to krok dobrým smerom. Princípy sú jasné a logické. Systém neutrality je sporný Ja teda v mene pani Ulskok som za tento prístup na základe uh, eh, uh, eh, obsahu CO2. Práve som mal problém ich s, s vašim výrokom, ja, teda pani Ulskok, snáď to tlmočníci dokázali pretlmočiť. Eh, je dobré mať rovnaké podmienky medzi sektorom e, obchodu s emisiami a e, spojenými e, sektormi, boj proti klimatickým zmenám, vytváranie zelených pracovných miest a dosahovanie cieľov úspor. Nezabúdajme, že členské krajiny vytvárajú alebo musia redukovať emisie aj mimo systému ETS. Zdaň, zdaňovanie je účinným nástrojom a nová forma tejto smernice je dobrým smerom posilniť našu politiku v tejto oblasti. Európsky parlament v tomto materiáli bohužiaľ nemá práva spolu rozhodovania, ale sme aj tak zodpovední konať a ukázať, že v podstate návrh e, komisie podporujeme. Ďakujeme pánu Glantemu, e, e, pán Lamberts. Zmetok sa tu len a len šíri. Budem pokračovať v rovnakej línii ako kolegyňa Ulskok, alebo teda neviem teraz, či je to pani Ulskok alebo pán Glante. Podporujeme samozrejme návrh komisie, ktorý prináša konzistentnosť a tiež nielen vnútornú konzistentnosť do našich e, systémov zdaňovania energií, ale konzistentnosť medzi touto politikou a politikou klimatickou a energetickou. Takže by sme chceli, aby parlament podporil stanovisko komisie. V tomto zmysle nož chápem to tak, že tento výbor v zásade tradične zastáva záujmy priemyslu a to mu rozumiem, ale potom treba si položiť otázku, o akom priemysle hovoríme. Sú to priemysl, pr, typy priemyslu včerajška, alebo chceme podporiť typy priemyslu dne, e, zajtrajška. Myslím si, že sa príliš pozeráme do minulosti e, a nie do budúcnosti. Osobitne e, e, ten tón spravodajcu je veľmi defenzívny. Nevieme, kam ideme, mali by sme byť opatrní, mali by sme obhajovať členské krajiny a, a do, sledovať sociálne dopady. Ale ja chcem povedať, že pokiaľ ide o zdanovanie energií, vieme, že energia je niečo, čo je, len globál, je globálnym trhom, ale aj tu v Európe, keď hovoríme o doprave, ide o vec cezhraničnú. To sa nedá dobre riešiť na národnej úrovni a myslím si, že keď spravodajca hovorí, no už viete, nemali by sme členské krajiny pripraviť o autonómiu v zdaňovaní, buďme realistickí. Sú veci, ktoré sa lepšie dajú zdaňovať na európskej úrovni treba, kde by sme mali komunitárne a nie národné pra, pravidlá. Pokiaľ ide o sociálne aspekty, nuž tento aspekt by som chcel podporiť. Je pravda, že keď e, majú stupnúť energetické ceny, tak treba to proti takémuto sociálnemu dopadu bojovať, ale nemali by sme sa snažiť vyriešiť každý problém jedným opatrením. Sú tu aj iné opatrenia na kompenzáciu aspekty e, cien energii, pokiaľ ide o najzraniteľnejšie časti populácie. A vám, vám pán Kovač, by som chcel povedať, keď vidím množstvo členských krajín, mám na mysli e, Maďarsko, Česko, re, e, Slovensko, kde e, paušálne daňové systémy e, najviac zraňujú záujmy najnižších vrstiev spoločnosti. Povedzte nám, prosím, e, e, alebo nehovorte, že to môže zraňovať najzraniteľnejších v spoločnosti. Chcem vyzvať tieto členské krajiny, aby zlepšili progresívnosť daňo, zdaňovania príjmov a nehovoriť o problémoch v, e, v energetiky. A nehovorte o najzraniteľnejších spoločnosti. nechcem opakovať veci vo všetkých výboroch. Myslím si, že, každé, každý, že náš výbor sa má zameriavať na niekoľko bodov, podporiť inklúziu e, palív leteckej a námornej dopravy. To veľmi súvisí s našim výborom a mali by sme uvítať skutočnosť, že ich tu zapracujeme. Tiež by sme mali mať na, na pamäti, že vyňatie kerozínu zo so zdaňovania sa udialo v čase, keď sme chceli leteckú dopravu sprístupniť každému a myslím si, že nie je len prístupná, ale je príliš prístupná dnes, takže mali by sme to na novo koncipovať a samozrejme zdaňovať. Pokiaľ ide o technickú neutrálnosť zdaňovania, nuž som ochotný hovoriť o, o nafte ako palive, ale treba mať na pamäti aj to, že nafta môže byť, či nebu- nemusí byť menej intenzívna, čo sa týka splodín CO2, ale sú to aj iné, iné formy znečistenia. To by sa malo brať na pamäť. Jemné čiestočky môžu byť vlastne v rôznych typoch nafty veľkým nebezpečenstvom a teda na toto vás chcem upozorniť a tiež náš e, ropný priemysel má pokušenie produkovať viac e, benzínu než nafty a naše daňové systémy e, smerujú e, spotrebu smerom k nafte a tým pádom e, robia Európu závislejšou na dovozoch, než by tomu mohlo byť naopak. A v neposlednej miere, pán spravodajca, toto je čím si, čo ma naplňa obavami, 5 rokov sa rozhodovalo o poslednej zmene zdaňovania a vôbec e, implementácie. Myslím si, že e, tento parlament vlastne len spomaluje veci v Európe. Momentálny kontext je podľa mňa najlepší, ak je vašim e, cieľom, aby sa Európa pozerala na občanov, ale myslím si, že väčšina v parlamente nechce ísť vašou cestou tento parlament chce pracovať rýchle, efektívne. Výsledky v prvom čítaní nemali by sme sa túto zdržovať pri tejto smernici. Ďakujem. Wobei den Hinweis gestatten Sie mir. E, dovolte mi, aby som to komentoval. Nie, e, nie každá dôsledná práca musí znamenať zdržanie. Treba byť opatrný. Postupy sú zložité a potrebný čas. Nejde o zdržanie, ten potrebný čas potrebný niekedy je. Mimochodom čas bude nám chýbať pri ďalšej diskusii. O pol 11. končíme. Teraz má slovo pani Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să... Ďakujem, pán predseda. V krátkosti snáď o cenách na jednu tónu vyprodukovaného CO2 20 eur na tonu emisí CO2. O tom sa tu hovorí v prílohe. Viem, že systém obchodovania s emisiami e, uvádzal aj iné čísla 33 alebo dokonca 13 eur a kladem si teda otázku, je to veľmi, veľmi, veľmi uh, náhodné hovoriť tu o tejto sume. K leteckej doprave poviem nasledovné. V zmysle smernice o e, obchodovaní s emisiami by mala letecká doprava e, byť zapojená do tohto systému od roku 2012. Dodatočne zdaňovanie kerosínu bude e, v, praxi znamenať dvojité zdaňovanie pre leteckú dopravu. Keď sa bude diskutovať o jednotlivých eh, nástrojoch v rámci ETC, e teda balíčka, balíčka zdaňovania eh, tohto systému. A to nie je prechodný daňový systém. Myslím si, že by tam letecký systém mal patriť. No a posledná poznámka. Ceny energií, ktoré majú platiť koneční spotrebitelia, menovite eh, domácnosti, považujem za veľmi dôležité, aby sme si kladli otázky, aké opatrenia možno prijať na to, aby všetky európske domácnosti žili e, v podmienkach dôstojných a mohli kúriť a vykurovať e, do dobrým spôsobom. Ďakujem pekne. Ja to stojím pána Langena, aby to nedošlo k nejakomu milu. Takže čo sa týka stanoviska EPP, čo sa týka štruktúry minimálnych sadzieb, daní, tak vidíme tu veľké skreslovanie hospodárskej súťaže v prospech dízlového motora a vychádzame z toho, že tu dochádza v rámci tohoto produktu o nejakú stratu o výške 30-50 a je to plne v protiklade so stratégiou EÚ v oblasti klímy. To znamená, že ako Európa nemôžeme na jednej strane stanovať prísne eh, hraničné hodnoty pre CO2, pre emisie CO2 v rámci úsporných motorov a potom práve toto palivo, práve tento typ motorov viac zdanov, zdaňovať. Čo sa týka samotných investícií, ktoré sa vykonali do zvyšovania efektívnosti, by, tak povedať, boli znehodnotené takýmto stanoviskom. Preto chcem spýtať, či, by, či komisia náhodou neporušuje princíp primeranosti, čo sa týka tej daňovej štruktúry týchto výrobkov, že či to nedochádza k nejakému e, tak povedať chaosu a bolo by dobré, aby sa vyslal správny signál na ministro financie, aby ten návrh zamietli. Frau kolege Jordan Cizli. Ďakujem pekne a kolegyne Jordan Cizel. Cizli. Predsedník, um, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa vždy zasadzovala za to, aby sme jasne stanovali naše ciele, aby sme sa snažili ich splniť na horizontálnej úrovni a to vo všetkých našich dokumentoch, o ktorých tu diskutujeme. Čo sa týka tohoto, disk, tohoto dokumentu, vidím tu určité pozitívne aspekty. Je to pre nás dôležitý cieľ, musíme zohľadniť otázky životného prostredia a je nutné to prepojiť s daňovou politikou. Doteraz sme sa vlastne nezoberali nejako veľmi daňovou politikou, preto potrebujeme viac informácií o tom, aké budú vlastne dôsledky tej revízie. Nechcela by som, aby sa to nejakým spôsobom naťahovalo ale bola by som rada, aby sme mali dostatok informácií, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť, kde sa nachádzame, kam chceme ísť a aby sme vedeli, e, ako na tom pracovať, čo vlastne dosiahneme sa nášho prístupu. No a máme tu rozličný systém, máme tu systém ETS, potom sa tu spomínalo aj prepojenie so sektorom leteckej dopravy. Ako vlastne má ten celý systém fungovať? Kde majú byť tie synergie? To nevieme. Nevieme, aké sú vplyvy jedného systému, aké sú druhého systému, prečo potrebujeme jeden systém, druhý systém, akým spôsobom sú tieto systémy prepojené. Potrebovali sme viac informácií týmto smerom. No a tak ako vlastne skonštatoval na spravodajca, tak vedie to k ďalšej záťaži, napríklad pri cenách plynu. Prednedávno sme hovorili o tom, že 3 miliardy z európskeho rozpočtu by sa mali vydať na rozvoj e, energetiky v oblasti plynu a musíme vedieť, kam chceme smerovať. V každom prípade máme príliš málo informácií o prepojení jednotlivých nástrojov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Kováč, chceli by ste ešte niečo dodať? Chceli by ste ešte raz vystúpiť? Alebo to môžeme uzavrieť? Ďakujem pekne. Myslím si, že môžeme ukončiť tento príspevok. Vypočul som si názory kolegov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A týmto pádom môžeme ukončiť tento bod. Chcel by som poukázať na to, že 9. novembra do 12. je lehota pre pozmeňujúce návrhy výborne. Tým pádom sa dostávame k ďalšiemu bodu a to je energetická účinnosť zrušenie smernice. O tom sme vlastne už raz krátko diskutovali. A máme ešte trošku času. Bol by som rád, keďže mnohí chcú diskutovať a sa vyjadriť, aby všetci boli struční, ináč to nebude možné, lebo toto je dôležité, aby sme všetko stihli. Ja som už poukázal na to, že čo sa týka lehoty, tak je to do 7. do 17. To je po Po druhé, budeme sa musieť zaoberať tým, ako budeme pristupovať tým odpovediam komisie, ktoré sme dostali včera. Nabenducha jednoducho aj tým sa je nutné zaoberať. A teraz najprosím slovo pán Turmes. Äh, sehr kurz... Ďakujem pekne, iba veľmi stručne. Dovolte, aby som spomenul pár hesiel. Ak by ste mi potom radšej nazavili pán Royal trošku viac času, mohol by som reagovať na to, čo povedia kolegovia, preto teraz budem stručný. Tu ide o politiku v oblasti klímy a hospodárskú politiku. Dnes vydáva miliardy eur na to, aby sme nakúpili plyn a ropu mimo z oblasti mimo Európy. Ak budeme efektívnejšie, budeme mať viac peňazí na pracovné miesta, na prianú hodnotu. A chcem zabraniť tomu, aby sme v najbližších dvoch desaťročiach, kedy chceme eh, modernizovať hm, systém eh, rozvodov elektrickej energie, je dôležité podporiť eh, energetickú účinnosť aj pre elektrickú energiu. Potom by sme potrebovali menej elektrární, menej energetických sietí a ten problém, ten zásadný problém, ktorý tu máme, sa týka toho, akým spôsobom chceme tieto stredno- a dlhodobé investície financovať z krátkodobého hľadiska. Preto ja som tam vypracoval špecifický paragraf, ktorý sa týka otázky financovania. Ide o to, aby sme spravili určité prepojenie e, s návrhmi kolegu Hána, a tie projektové bondy a akým spôsobom zabezpečiť e, teda to financovanie. Bolo by tu viacero možných zdrojov, ako napríklad využiť e, zdroje z, e, z predaja emisných certifikátov. Dôležité je mať nejakú cestovnú mapu pre, pre budovy do roku 2020 a som za to, aby sme tu mali trh, ktorý prinesie určitý, určitý dopyt. Musíme si uvedomiť, že potom to všetko bude lacnejšie v USA, lebo tu ide nielen o e, výrobu elektrickej energie, ale účinnosť to potom zníži zníži e, tie náklady, bude tu lepšia možnosť vyvážiť tie e, nevýhody alebo tie znečistenia, ktoré spôsobuje sektor a snažil som sa viaceré aspekty zlepšiť a teraz vám ďakujem pekne, výborne, ďakujem pekne. Teraz mi ukážte prosím ten zoznam, aby som vedel, kto môže vystúpiť. Dobre, tieňový spravodajcovia najprv. Zástupcovia kolega Píper má slovo ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto smernica je skutočne dôležitý krok, znamená impulzy smerom k energetickým úsporám a bude viesť tomu, aby sa znižovala naša energetická závislosť a zároveň prispieva k ochrane životného prostredia, znamená určitú štruktúrálnu zmenu smerom k energetickej účinnosti a takto budeme mať lepšie šance aj v rámci exportov našich výrobkov. A kolega Turmes sa zaoberal veľmi intenzívne tou správou bol veľmi kreatívny, bol tam viac ako 100 pozmeňujúcich návrhov a sú tu viaceré veci, o ktorých my ako EPP môžeme hovoriť. Sú tu viaceré zaujímavé, zaujímavé pripomienky, že nemôžeme rovnako pristúpať ku všetkým členským štátom. V tejto súvislosti spomínam burden sharing, zdieľanie záťaže a musím povedať, že, jeho, že prístup spravodajcu je veľmi zaujímavý. Čo sa týka samotnej smernice, bolo by iste lepšie, keby komisia sa sústredila na rámcové podmienky. Teraz sa tu navrhuje veľa detajlov z európskeho hľadiska, pričom podľa nášho názoru podstatne efektívnejšie by sa dalo riešiť na národnej úrovni. Smernica bola ešte lepšia, ak by prišla s jasnou definíciou energetickej účinnosti. S touto ale prichádza kolega Turmes, energetická účinnosť rovná sa úspor energii. Bodka. Celkovo teda správa kolegu je veľmi upresnená porovnaní s tým prvým procesom. Sú tu jasné prístupy, žiadne výnimky, slovo ekonomicky sa takmer všade odstránilo a musím povedať, že som trošku taký bezradný, že prečo vlastne takéto sprísnenie a aké odôvodnenie, čo sa týka prepojenia produkcia energie a tepla, tak komisia navrhovala, že keď sa to nedá, nedá efektívne implementovať e, v členských štátov, je nutné to riešiť iným spôsobom. Je to určitý odsek, ktorý vyčerkne, chce vyčerknúť spravodajca, pretože vlastne členské štáty mali profitovať z riešenia prepojenia energetiky a elektriny, takže tu by nemali žiadne výnimky, je to skutočne tvrdý prístup, takto argumentovať a som zvedavý, kde túto dosiahneme zhodu. Čo sa týka samotných článkov, iba stručne, keďže pán Turmes to tak popísal, tam ten nový finančný nástroj. Ja som toho názoru, že stojí to na neistých nohách, lebo e, to financovanie sa zabezpečuje z e, tých e, pokút za nenaplnenie článku 6, potom sú to projektové bondy EÚ. Toto nie je až také typické pre malé opatrenia, ktoré navrhujeme pre, pre obce. Či tu by boli dobré tie projektové bondy, no neviem, potom štrukturálne fondy to je predsa podľa stanov a posúdenia členských štátov, kde použijú tieto e, prostriedky a čo sa týka kofinancovania 50% v našom regióne, no to by predsa museli všetko znášať komúny. Potom by tu boli úvery Európskej investičnej banky, aké komplikované je, to vie každý a koniec koncov sú to úvery, tie sa vytvárajú z národných zdrojov a všetci vieme, aká je situácia pri verejných rozpočtoch, takže podľa mňa bolo lepšie mať dobré podporné nástroje, ktoré by sa dali preniesť aj na iné programy, ale nebolo by dobré, aby sme na európskej úrovni mali popisom detailne takú štruktúru, ako je nutné využívať finančné nástroje v členských štátoch. Článok 3 sme toho názoru, že ten dvojstupňový prístup by mal existovať naďalej, preto lebo potrebujeme čas pre mnohé veci, ktoré sa týkajú e, napríklad ekodizajnu a tak ďalej. Musíme to hodnotiť, a sme toho názoru, že čo sa týka záväzkov na energetické úspory, v žiadnom prípade to nesmie byť brzdou rastu. To znamená, že ak členské štáty mohli raz rýchlo práve preto, keďže v súčasnosti sú v recesii, tak tá paušálna povinnosť úspor nie je dobrá. Musíme tam mať určitý indikátor energetickej účinnosti, aby tam bol istý podiel vstupov energii, aby to bolo prepočítané na jednotku ako sociálny produkt, aby sme vedeli, ako to je. Kolega Turmes, e, čo sa týka toho cieľu, tých 60 miliónov tón, no musíme si uvedomiť, že akým spôsobom to môžeme dosiahnuť. Energetická účinnosť nie je ten jediný spôsob. Myslím si, že že by sme to dosiahli iba touto cestou, to nie je možné, sú tam viaceré možnosti, viaceré možnosti, ktoré sa potom sčítajú a takto je možno dosiahnuť cieľ článok 4 a 5 verejný sektor. Samozrejme musí byť vzorom. Chceme skutočne predpísať obciam to, aby každý rok 3% svojich budov e, zaizolovali s, s, za účelom zvyšovania energetickej účinnosti je to predsa veľká záťaž pre regióny. My sme to prevedali na spolkovú krajinu Brandenbursko a len tie náklady, ktoré by vyplývali z tejto smernice, tie náklady, ktoré sa týkajú energetickej účinnosti a teda renovácie budov, to vysoko prekračuje rozpočty obcí, ktoré majú napríklad na výstavbu ciest, údržbu ciest a tak ďalej, dodatočné náklady a je to predsa v konkurencii s ďalšími dôležitými úlohami komún, ako napríklad pomoc mládeži a tak ďalej. Nemôžeme všetko podriadovať účinnosti. Je to dôležitá téma, s tým súhlasím, ale sú tu aj ďalšie dôležité témy na komunálnej úrovni, článok 6 a predposledný. Úspory, povinné úspory vo výške 1,5 obratu môžeme energetické podniky nejako viazať k niečomu, aby prevzali zodpovednosť tomu, či ich klienti sú energeticky účinní. Jednoducho musíme si uvedomiť, že je to zložitá oblasť. Nenarušíme mi to nejako existujúce hospodárske štruktúry. Sú to veci, ktoré je nutné ešte objasniť. Musíme zistiť, či by nebolo lepšie, aby členské štáty išli svojou cestou na to, aby sa podarilo dosiahnuť ten veľký cieľ, tých 20%, ktorý podporujeme, aby sa to splnilo prostredníctvom menej byrokracie, možno ešte rýchlejšie. To sa týka článku 8. Je to v protiklade s tretím balíkom o vnútornom trhu. Máme tam aj tú cestovnú mapu a členské štáty by sa mali opierať o analýzu hospodárnosti, aby mohli sami rozhodovať tak v treťom balíčku o vnútornom trhu a to je v plnom protiklade s tou našou smernicou. Ak to tak je, tak musíme sa snažiť zbližovať tie názory, musíme to prispôsobovať No a posledná pripomienka, článok 10. Povinnosť prepojenia produkcie tepla a elektrickej energie. Čo sa týka e, týchto opatrení, v zásade je to dobré. Nutné zohľadniť regionálne špecifika, zásahy do územného plánovania, neviem, či to len tak budú akceptovať členské štáty. A potom samozrejme je dôležité, aby to bolo hospodárne. A kladiem tú otázku do pléna, ak v Nemecku máme 250 tisíc plánov, ktoré sa týkajú komunálnych plánov pre teplo a chlad, musím si povedať otázku, či je to v súlade s tým, čo chceme dosiahnuť a ako je to vlastne pre, prepojené so špičkovými e, elektrárňami, jednoducho to prepojenie tvorby tepla a elektrické energie. To je veľmi zložité, aby sa všetky výnimky zamietli. To neviem, či to je možné, musíme skutočne o tom diskutovať. Takže keď to zhrniem, je to výborný nástroj na to, aby sme dosiahli určité úspory, ale potrebuje inú definíciu energetickej účinnosti na to, aby sme mohli zabezpečiť hospodársky rast členských štátov a neohroziť. Ten prístup dvoch stupňoch chceme zachovať, musíme analyzovať opatrenia, musíme tu mať až potom záväzné opatrenia na národnej úrovni, členské štáty musia mať vyššiu mieru slobody pri naplnení cieľov v oblasti energetickej účinnosti, čo sa týka tej kvóty 3% renovácií budov, to je nesplniteľné. A ako posledný bod, v rámci celej diskusie by sme sa mali viac zamerať na aspekt hospodárnosti, energetická účinnosť, je dobrá. Vtedy kolega Turms, keď sa vôbec vypláca. Ďakujem pekne. A teraz kolegne Hercog. Eh, thanks, eh, Ďakujem, pán predseda. Náša tieňová spravodajkynia pani Thompson tu s nami dnes nie je. Ja teda budem hovoriť za ňu, pokiaľ ide o stanovisko SD k tejto smernici, takže hovorím za Britu. Musíme sa sústrediť v nasledujúcich mesiacoch na silný signál parlamentu Rade. Bude to jasná vízia o energeticky efektívnej Európe aby bola Európa energeticky efektívna, to znamená, to nie je znamená otázku áno alebo nie, ale je to otázka či dnes alebo zajtra. A tí, ktorí to robia dnes, dosiahnu konkurenčnú výhodu zajtra. Zdroje sú čoraz obmedzenejšie a dopyt sa zvyšuje. Podiel e, energie musí byť čoraz väčší. Keď sa pozrieme na cenové na ceny ropy za posledné 10 ročie, tak vidíme, že skutočná cena ropy e, sa zvyšovala od krízy v 70. rokoch a napriek e, kríze súčasnosti a zvýšenej produkcie je stále vysoká. Tí, ktorí používajú energiu efektívne, budú eh, mať výhodu eh, v budúcnosti. Táto smernica má vytvoriť rast a pracovné miesta v Európe. Ide aj o bezpečnosť. Znižovanie dopyt, eh, spotreby znamená znižovanie závislosti, našej zraniteľnosti na prerušenie dodávok energie Eh, našu väčšiu odolnosť voči volatilite cien, čiže ide o ochranu nášho hospodárstva a samozrejme ide o znižovanie uhlíkovej stopy Európy. Naše hospodárstva sú udržateľné dlhodobo a na to musíme urobiť všetko, aby toto pokračovalo. Eh, ako socialisti veríme záväzné ciele, tak ako máme záväzné ciele pre obnoviteľné energie. Potrebujeme ich aj pre energetickú účinnosť a tiež podporujeme záväzné opatrenia, ale ako dodatok k cieľom a nie ako alternatívu. Tiež treba priznať, že naša energetická politika je otázka, otázkou rovnosti. Príliš veľa krajín v Európe vynakladá príliš veľký podiel svojich zdrojov na energiu. Energetická kvalita je dôležitá. Musíme posilniť spôsob, e, akým funguje smernica o energetickej efektívnosti, článok 6 a 12 hovoria o sociálnych cieľoch mali by byť súčasťou národných programov energetickej efektívnosti a náša tieňová spravodajkynia Thompson chce posilniť túto, toto znenie. Takže na záver Chcem <clears throat> povedať, že naša teňová spravodajkyňa je spokojná, ako sa nám postupne črtá návrh smernice o energetickej účinnosti. Ďakujem aj za Britu, kolega Rode. Áno, aj ja som náhradník. Fiona Hall, možno by sme sa mohli Mohli by sme si pripomenúť ten hit zo 60. rokov. Ale celá skupina ALDE víta tento prístup. Prichádza v dôležitom čase, kedy znižovanie energetickej spotreby môže priniesť značný hospodársky prínos, ako napríklad zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a inovácie vytvárania pracovných miest a obchodných príležitostí, posilnenie našej energetickej bezpečnosti, a takisto usporenie prostriedkov spotrebiteľom, priemyslu a verejným orgánom jasné ciele, prinášajú výsledky, tak ako aj investičnú istotu pre priemysel a zabezpečia, že je to veľká politická zaangažovanosť, aby sa dosiahli Stanovenie národných e, energeticky efektívnych cieľov e, je pozitívne e, a je to v súlade s princípom subsidiarity. Vyhýbame sa preskriptívnym opatreniam, a prílišnej špecifikácii pre členské krajina. Vytvára to pre členské krajiny pružnosť, ako dosahovať energetické úspory v národnom kontexte. Vítame prístup spravodajcu, e, aby sme sa sústredili na tú najhoršiu časť, teda verejné budovy, pokiaľ ide o energetickú účinnosť a Fiona by chcela väčšie prepojenie so smernicou o budova, ktorá bola schválená v máji 2010 keďže by sme mali byť koherentní v legislatíve. Pokiaľ ide o budovy, našim cieľom je zabezpečiť lepšiu energetickú výkonnosť a úspory v tejto oblasti, čiže bolo by užitočnejšie pre naše členské krajiny, keby regulovali tri, v rámci článku 4 trojpercentný cieľ zníženia v oblasti verejných budov a týka sa to aj energetických certifikátov. Je tu potrebná väčšia pružnosť verejných orgánov, ako znižovať energetickú spotrebu čo najefektívnejším spôsobom. Pokiaľ ide o mm, povinnosti energetických dodávok, článok 6, tu je dôležité, aby ambicioznosť bola rovnaká, 1,5-percentný cieľ, ale členské krajiny by mali mať väčšiu pružnosť v dosahovaní tohto cieľa vzhľadom na rôznorodé mechanizmy, ktoré existujú v týchto eh, oblastiach v jednotlivých členských krajinách. Spravodajca zavádza zlepšenia v článku 8, pokiaľ ide o budovy a merače. Je dôležité zabezpečiť, aby spotrebitelia mali jasné informácie o svojej spotrebe a úsporách aby im to bolo k dispozícii a tiež by tu mal byť jasný rozdiel medzi faktúrou, žiadosťou o platbu a e, takisto aj dokladom o tom, koľko energie sa spotrebovala. Potom platby priamým inkasom, článok 10 CHP. Tu by sme mali zabezpečiť, aby opatrenia, ktoré sú navrhované v tejto smernici na strane ponuky, brali do úvahy opatrenia, ktoré implementuje na strane dopytu inde. sa sa to týka smernice o budovách osobitne. Vítame nový odsek o žiadosť o Mm, odpoveď. Toto by malo byť súčasťou ostatných nástrojov, eh, bariéry, ktoré eh, tomu bránia. To sa týka oblasti veľkého obchodu. Tieto bariéry by mali byť odstránené. To je všetko zo strany Fiony Hall. Kolega Karim. Pán predseda, na dve nadviažem na tradíciu v tomto výbore a pokiaľ ide o dnešné stretnutie, ja hovorím mene pani Vicky Ford, ktorá bohužiaľ nemohla prísť osobne, ale požiadala ma, aby som prečítal následovné stanovisko. Dúfam, že kolegovia to vydržia, keďže to prečítam monotone Vicky by chcela poďakovať spravodajcovi za všetku prácu v tejto smernici. Podporujeme celkové ciele smernice a Vicky si myslí, že je zásadné, aby sme zabezpečili to, že členské krajiny budú mať pružnosť na dosiahnutie cieľov. V poslednej výmene názorov e, Vicky by chcela vidieť prístup k, e, k smernici o energetickej účinnosti, aby to malo plnú podporu verejnosti a nie, aby rokovania, v rokovaniach parlament bol proti e, rade alebo komisii. Vicky predloží pozmenicu návrhy k článku 4 o verejných budovách, keďže sa domnieva, že metóda založená na e, metroch štvorcových nie je dostatočne nákladovo efektívna, aby sa zvýšila energetická účinnosť budov. Pokiaľ ide o článok 5, tu je dôležité stimulovať verejné orgány, aby sledovali eh, maximálnu energetickú efektívnosť eh, ich prevádzky a nie eh, jednotlivé nákupy. Tiež je to založené na nákladovej efektívnosti. K článku 6 chcela by povedať, že cieľom je zlepšenie efektívnosti energetiky energetického využívania, nielen e, znižovanie spotreby energie. Čiže mala by to byť celé menu možností, ako dosiahnuť tieto ciele. Členské krajiny mali zabezpečiť, e, aby profitovali tí, ktorí sa o toto snažia, nie všetci celoplošne. Vicky nesúhlaší so spravodajcom a s mm, výnimočnou doložkou toto je veľmi prespriktívne a mohlo by to ísť proti kogenerácii alebo bezuhlíkovému hospodárstvu, ako napríklad je jadrová energia. Takisto pružnosť je potrebná tam, kde je to potrebné zaviesť e, požiadavky CHP a Viki navrhne viacero pozmeňujúcich návrhov k tomuto textu a teší sa na kompromis so spravodajcom a ostatnými tieňovými spravodajcami aby sme mali použiteľné riešenie, ktoré značne zlepší energetickú efektívnosť v Európe a zabezpečí, že členské krajiny sa navzájom poučia zo svojich osvedčených postupov. Sú tu rozličné mm, situácie v oblasti spotreby a to treba zosúľadiť. Ďakujem a teraz som zasa pán Karim. Karim, um, ich... Ďakujeme, pán Karim. Návrh z mojej strany, ak v budúcnosti to bude vyzerať takto, tak by sme si mohli vymeniť listy a nemuseli by sme sa vôbec e, stretať. Stačí, keď si tieňovi pošlu listy. Musíme nájsť ale nové miesta, e, e, nové miesta, kde sa budú vymieňať názory, pretože bude stačiť posledný svoj názor. Pán kolega Vidal Kvadras je ďalší rečník. Sí, gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. Ja hovorím sám za seba, za pána Vidala Kvadrasa. Toto je prvá výmena názorov, úplne prvá výmena názorov a preto sa obmedzím len na veľmi málo bodov podstatné už bolo povedané. Musíme zohľadniť, aby aj to, že sám spravodajca predložil 119 pozmeňujúcich návrhov. Chcem poukázať na to v prvom rade, že koncepty tejto smernice, jej základ sú, sa musia jasne vypracovať a musia zostať aj jasné. A tu sú dva prístupy myšlienkové, ktoré sa vzájomne vylúčujú. Jeden hovorí, že, že pôjdeme smerom e, absolútnych čísiel v úsporách e, energie, čiže spotrebu absolútne e, znížiť. A druhý smer smeruje skôr k zlepšeniu energetickej účinnosti. To znamená, a že spotreba energie vlastne na jednotku e, výkonu alebo produkcie. Chceme sa postarať o to, aby energetická účinnosť bola zlepšená. To znamená, že môžeme robiť viac a spotrebovať viac, ale potrebujeme na to menej energie. Ak sa budeme koncentrovať na absolútne úspory, tak dojdeme do e, paradoxnej situácie, že budeme mať uh, ma, budeme menej efektívni, ale aj, menej, ale aj viac usporíme. To by nemuselo byť úči, úži, účinné. V našom trhovo orientovanom systéme vlastne máme svoj systém vytvárania pracovných miest a blahobytu a to by nás malo viesť k záveru, že všetko úsilie by malo smerovať k tomu, byť čoraz efektívnejším v energetike. Ak sa obmedzíme na toto, tak, tak mnohé iné veci určitým spôsobom logicky sú tiež vyjasnené. Pre mňa to bolo veľmi dôležité, pretože to bola v určitom princípe e, vlastne základná výpoveď. Článok 6. V článku 6 sa e, stanovujú záväzky pre úspory a v ďalšej časti sa tvoj hovorí, že by mohli byť aj alternatívne opatrenia, ale len vtedy, keď tieto schváli komisia. A tu je teda určitá asymetria, musím povedať. Myslím si, že obe veci by mali byť na rovnakej úrovni. Čiže na jednej strane úsporné opatrenie a rovnako tiež alternatívne opatrenia, ktoré možno nás môžu posunúť vpred bez predošlého schválenia komisie. Možno, že nám môže komisia následne preveriť, či príslušné záväzky e, členské krajiny aj dodržujú. Nemyslím si, že by bolo dobré tu dosiahnuť diskrimináciu, pretože tieto obe cesty by mohli byť alternatívy smerom k e, energetickej efektívnosti a k splneniu našich cieľov. A potom ešte posledná e, poznámka k prepojeniu e, výroby tepla a energie. už, milí kolegovia, to je len o chladenie a, a zohrievanie cez, e, cez teplárne. Na to potrebujeme aj priemyselné podniky, ktoré to využívajú, zapracovávajú do svojho výrobného modela, pretože týmto spôsobom dokážu usporiť lebo, alebo že sú takto účinnejšie. Treba teda si rozširovať horizont, treba vedieť, chlad, chladenie a teplo na severe Európy je, sa využíva, ale nielen toto, čo používa sever a juh. Treba tu rozšíriť horizonty a tu potom samozrejme z toho vyplýva to, že niekedy môžu byť primerané a niekedy nie. Nemôžeme povedať urbi et orbi, zavádzame to proste. Primeranosť závisí od na jednej strane od podper, po, potreby energie, ale aj od iných faktorov. Transport, palív, koncentrácia sieť, e, náklady environmentálnej povahy a iné. To všetko treba zohľadniť. Preto chcem povedať, že ak toto prepojenie e, e, energetiky a tepla je len jeden faktor, dostali by sme sa do zložitej situácie. Takže aj tu mám na mysli, že by sme mali si trošku rozšíriť horizont a potom zlúčiteľnosť tohoto systému s inými zdrojmi energie. No samozrejme, že existujú modely pre využitie obnoviteľných energií, ktorý vyžaduje by, kde by boli teda obnoviteľné energie tej či inej e, povahy. Tu je tá e, kogenerácia, ktorá vyžaduje e, fungovanie 24 hodín denne, každý deň. To, čo sa nedá po, pokryť slnečno, a preto potrebujeme doplňujúce energie, aby sa tieto špičky vyrovnávali pri veľkej potrebe A tu e, obnoviteľné energie nie sú možno najvhodnejším prostriedkom. Pre určité priemyselné podniky napríklad. A ešte zo so všeobecnenia samozrejme e, treba spomenúť. No, toľko moje prvé poznámky, ale ako som už bol povedal, máme pred sebou ešte veľa práce, veľa ďalších bodov, o ktorých hovorí už ďalší kolegovia, ktoré sú tiež zaujímavé. Ale poznáme predsa tú sympatickú eh, ústretovosť spravodajcov a preto sa určite zhodneme na záverečnom stanovisku. Teraz má slovo pán kolega, ako tieňový ešte pán kolega Provera. Ďakujem, pán predseda. Tiež by som chcel poďakovať pánu spravodajcovi za jeho ochotu a pripravenosť k spolupráci a tiež za to, že je schopný načúvať. To, to je veľmi zriedkavé. Stručne niekoľko poznámok. Ciele smernice môžeme zdieľať a prejme si ich dosiahnutie. Aby však boli skutočne aby sa dali realizovať, je potrebné, aby by boli skutočne realizovateľné. A ja chcem povedať, že v prvej rade je potrebné prihliadnúť na veľké rozdiely, ktoré v Európe máme. Sú to rozdiely nielen klimatické alebo zemepisné, alebo finančné, ale tiež sociálne a kultúrne. Tieto rozdiely treba brať do úvahy Zoberme si napríklad to, čo sa deje v severských krajinách, aká tam je kultúra, tradície a potom hneď vidíme rozdiel oproti krajinám na juhu. Snaha šíriť v Európe kúrenie na dielku a kombinovanú výrobu, s tým súhlasíme, ale aj tu treba dbať na správne pridelovanie finančných verejných zdrojov. Aj tu sa totiž situácia môže líšiť. Ja sa pozitívne pozerám na hypotézu vypracovať smernicu, ktorá by stanovila záväzné ciele pre členské krajiny a do určitej miery by ale členské krajiny mali mať možnosť zvoliť si tie najprimeranejšie spôsoby na dosahovanie úspor a energetickej účinnosti. Existujú krajiny, ktoré tu urobili už množstvo krokov a iné členské krajiny zasa to, čo mali urobiť, neurobili. Treba tu zhodnotiť finančnú a administratívnu udržateľnosť týchto asanácií, pokiaľ ide o 3% cieľ. Tr- treba tiež prihliadnúť na to, že v mnohých krajinách existujú historické veľmi cenné budovy, ktoré by mali byť prípadne vylúčené z tejto smernice. Hovorím o svojej krajine. My máme momentálne závažné finančné problémy, ale tiež určité administratívne opatrenia, ktoré zakazujú využívať úradom určité finančné prostriedky ktoré už majú vo svojich finančných rozpočtoch. A potom tu máme celé množstvo historických, veľmi vzácných budov, ktoré sa verejnými orgány využívajú. Tiež je potrebná energetická účinnosť, aby sa prepojila s obnovením hospodárstva, ktoré všetci si určite želáme. Treba sa vyhnúť príliš ambiciozným cieľom, ktoré by nakoniec bránili tomu, aby sa ekonomika rozvíjala, ako by sme si to určite všetci prijali. Súhlasím so spravodajcom, že treba nájsť finančné nástroje na podporu finančnej účinnosti, pretože bez financí sa tu zabereme len filozofiou. Táto smernica by tiež mohla byť jedným z nástrojov posilnenia ekonomiky mohla by prispieť k tvorivým inováciám, výskumu a tiež k vzniku nových pracovných miest a tým prispieť k hospodárskému rozvoju. Treba tiež informovať občanov o tom, čo sa deje. Je to naša povinnosť, pretože práve pomocou väčšej informovanosti občanov môžeme ich presvedčiť, aby sa snažili o väčšiu energetickú účinnosť. Ďakujeme. Teraz pán Belet. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som povedať zo pár poznámok v holandštine. Kolegyne, kolegovia, Mnohé už bolo povedané a tak sa nemusím opakovať. Napríklad kritérium ehm, výmery v metroch štvorcových som tiež názoru, že to asi nie je najlepšie kritérium a že by sme snad lepšie mohli využiť relatívny, globálny alebo celkové, celkovú spotrebu energie budovy. To plošné kritérium podľa mňa treba ešte raz preveriť. Druhá poznámka verejné e, objednávanie, tendre. Obst- už tu treba určite zohľadniť skutočnosť, že treba vybrať vždy najlacnejšieho poskytovateľa, ale to nie je vždy energeticky najefektívnejší, najúčinnejší. Aj to treba zohľadniť. Tretí bod. Carbon leakage. už to je kľúčové slovo, niečo, čomu by sme sa vždy mali vyhnúť. Myslím si, že tento návrh nezaťaží tie najintenzívnejšie hospodáriace podniky a neprinúti od odchodu. A preto by sme mali pri vypracovaní národných akčných plánov zapracovať aj možnosť že sa práve toto, o, o, tie konsekvencie pre intenzívne priemyselné oblasti zohľadní. Napríklad, kde by bolo e, nebezpečenstvo odchodu týchto podnikov od nás. A potom na záver snať spod, záverečný spotrebitelia. Všetkým chcem apelovať na všetkých kolegov. Vytvorme spoločný front, pokiaľ ide o vyúčtovávanie energie elektrickej. Dnes je tomu predsa na, častejšie tak, že sa uvádzajú len energetické náklady, ale potrebujeme oveľa väčšiu transparentnosť. Nemali by to byť len náklady, ale aj e, distribučné náklady alebo aj povinnosti verejných služieb. Sú tu určité povinnosti, ktoré treba splniť. A tým sa treba e, s tým konfrontovať. Chceme teda väčšiu transparentnosť, viac informácií na konečných spotrebiteľov. Ďakujem. Ďakujeme pán, pánu Beletovi, teraz pani Koleska Bobinska ale dôvod, že títo dva rečníci majú teraz slovo, je ten, že na minulom stretnutí nemali slovo a preto boli teraz e, zobraní prednostne než napríklad pani Merkis. Najprv pani Kolaska-Bobinská. Ďakujem, e, že hovorím vlastne e, na miesto vystúpenia na minulom stretnutí. Toto je určite veľmi dôležité nariadenie, dlho sme nám čakali bude mať dopady na e, e, ekonomiku, na verejné e, lokálne financie a na domácnosti. Dopady budú veľmi rozdielne na tieto jednotlivé segmenty a treba aj o nich preto aj diskutovať oddelenie. Pre ekonomiku je dôležitý vzťah medzi energetickou účinnosťou a rastom. Sú tu krajiny, kde e, pre ne energetická účinnosť znamená posun v štruktúre ich ekonomiky, ale posun pozitívny a menej e, a pomalšie sa rozvíjúce krajiny. Tu treba e, brať ich do úvahy a nariadeniach a o verejných obstarávaniach toto treba mať na pamäti. Tento posun od, medzi ekonomikou, ako je Dánsko a napríklad Slovensko, Polsko, Maďarsko, znamená e, alebo má rôzne dopady na ekonomiky a verejné financie. Takže súhlasím s tými, ktorí tvrdia, že účinnosť treba brať e, na jednotku a merať nie v absolútnych hodnotách, pretože tieto ekonomiky chceme, aby sa naozaj posúvali a si budú vyrábať viac energie. Treba využi- musia ju využívať efektívnejšie. Nemôžeme ich však žiadať o to, aby nevyzvyšovali samotné použitie. Pretože chceme podporiť tieto krajiny. Napríklad z regionálneho fondu. Druhá požiadavka 3, 3%. každoročne investovaných prostriedkov v lokálnej samozpráve je dôležité stanoviť si viacročné ciele, nie len rok od roka, pretože určité roky sa dá investovať niekde viac, niekde menej, takže Rozhodujme sa nie na 3% ročne, ale pozrime sa na dlhší horizont. To isté sa týka energetických auditov. Každé dva roky, no už to je krátke obdobie, rozhodnutia sa dejú niekedy e, rýchlejšie, niekedy pomalšie. Rôzne rýchlosti. To treba zvážiť. Lokálne samozprávy môžu považovať 3% za rok niekedy aj ako vysokú sumu. Máme tu krízu a čo sa deje v mnohých krajinách je, že národné vlády znižujú investície eh, do úpravy ciest, škôl a ja viem, že množstvo miestných samozpráv má veľké deficity. Šetria napríklad tým, že vypínajú svetlá na cestách, ale takéto šetrenie si my nepredstavujeme. Ďalšia otázka, verejné obstarávanie niektorých menej rozvinutých e, agrárnych oblastiach, ak ich požiadame o efektívnejšie tovary a, a, a produkty, ktoré si majú objednávať. Mnoho, veľmi často sú to produkty vo vzdialených krajinách, pretože jednoducho v blízkosti nebude, nikto nebude tu lokálny výrobca, ani len na úrovni regiónu, ktorý by sa dal vybrať takže budú musieť si vybrať napríklad výrobcov okien v inej krajine. Takže myslíme na to, ako e, preformulovať tento požiadavku e, najväčšej účinnosti v rámci verejného obstarávania. A posledná vec sa je, rozhoduje e, robiť informačné kampane. Už to povedal niektorý z kolegov ak chceme posunúť ekonomiky, musíme tiež meniť spôsob zmýšľania našich spoločností. Osobitná pozornosť sa tu musí sústrediť. Možno sa to netýka len politikov, treba ale organizovať aj širšie celoeurópske kampane. Ďakujem. Frau Merkis. Pani Merkis. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovoríme teda tu o veľmi dôležitej téme a ja by som sa tu chcela vyjadriť a hovorím v mene nájomcov a ako aj malých výrobcov energií. Je teda o tých, ktorí vlastne chcú vyrábať energiu vo svojom vlastnom dome, vo svojej vlastnej domácnosti. Častokrát totižto sa zoberáme iba tými veľkými výrobcami, a zaoberáme sa tým, akým spôsobom môžeme zabezpečiť vo veľkom energetickú účinnosť. Myslím si, že pre nájomníkov je to tiež dôležité, aby sa podarilo dosiahnuť túto vec, aby to bolo možné požadovať aj súdne. Napríklad, čo sa týka Holandska, je to tak, že väčšina domov patrí určitým spoločnostiam, ktoré samozrejme orientujú sú činnosť, aby vytvorili zisk, ale isté je aj v záujme nájomca ako aj nájomníka, aby, aby e, tie budovy boli čo najúčinnejšie. To znamená, že dôležité je to, aby aj nájomcovia spravili niečo preto, aby znížili tie účty, ktoré musia platiť energia. Toto by sa možno podarilo dosiahnuť prostredníctvom e, tejto smernice. Produkcia, mikroprodukcia energie, to je to, čo sme chceli vytvoriť. E, transport energií Chceme jednoducho dať možnosť nájomníkom, aby mohli vyrábať energiu. To, čo povedala kolegyňa Hall, je iste veľmi dôležité. Ide o to, aby táto smernica bola dobre prepojená s ďalšími smernicami, ktoré súvisia s energiami, s účinnosťou. Napríklad smernice o energetickej účinnosti budov, potom tu ide aj o efektívne zaobchádzanie s inými súrovinami, napríklad vodou. Prečo nie je možné, že tu požadujeme energetickú účinnosť a zabudeme pritom na to, že existuje iné typy energetickej účinnosti. To znamená, že potom v ďalšej smernici budeme musieť riešiť chyby, ktoré sa spravili, spravia eventuálne teraz. Takže dôležité je všetko riešiť naraz. Kolega Belet správne poukázal na to, že dôležitejšie je, aby tie účty za energie boli jasnejšie. Teraz sa zaberá touto smernicou, mali by sme využiť na to, aby naši občania mali možnosť zvýšiť svoju energetickú účinnosť a zároveň, aby mali prehľad o spotrebe energie, aby zlepšili aj svoju ekonomickú situáciu. Samozrejme, informácie sú dôležité, to je absolútny základ. Ďakujem pekne, chcel by som ešte povedať jednu organizačnú pripomienku. Poprvé, štart Galilea sa presunul, neuskutočí sa dnes, ale zajtra. Takže som si myslel, že získame trochu času, ale to bola iba malá nádej, lebo naši tlmočníci sú ochotní dať ešte 4 hodinku, ale viac iste nie. Tento čas ešte môžeme využiť a tým pádom tu máme ešte 5 rečníkov plus plot plus komisia, Takže chcem vás poprosiť, aby sme sa snažili sa sústrediť a potom budeme môcť všetci vystúpiť. Pani Tykov ako ďalšia. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte, am să fiu... Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa byť stručná. Opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti sú dôležité, pretože ide o najlacnejšiu metódu, ako ušetriť energiu. Chcela by som hovoriť o tom mm, percente, o tých troch percentách. Záväzná renovácia budov, kde sídlia verejné organizácie. 3 plochy je veľmi prísny cieľ. Ako spravodajkyňa pre smernicu o energetickej efektívnosti verejných budov som za takýto cieľ. Verejné organizácie musia ísť príkladom, musia ako prvé modernizovať svoje budovy, ale tento cieľ je príliš rigidný, príliš byrokratický a mnohí ho nedosiahnu. Nedosiahne sa cieľ zvyšovania energetickej efektívnosti. Myslím si, že členské krajiny by mali mať väčšiu pružnosť verejné organizácie by mali byť pružnejšie a musíme hovoriť o energetickej efektívnosti bez toho, že by sme mali nejaké percento plochy. Pokiaľ ide o vidiecké regióny, nedávna správa hovorila o tom, že vidiecké oblasti majú iné potreby a iné uh, záujmy v energetickom zásobovaní ako iné podmienky v energetickom zásobovaní ako iné oblasti. Mám na mysli hlavne tie, kde spotreba energie musí byť e, zlepšená. Ďakujem pekne. Kolega Brezina. Ďakujem, pán predseda. V češtine. Chcela by som poďakovať spravodajcovi, pretože energetická efektívnosť je skutočne veľmi dôležitá pre naše ciele. A môžem povedať, že v návrhu sa mi trochu nepáči zmetok v definícii energetickej efektívnosti. Ďalší zmetok nastáva v tom, že si neuvedomujeme, že ak, sa do, ak dosiahneme energetickú efektívnosť zvýšenú v jednotlivých procesoch, nebude to znamenať, že sa to plne odzrkadlí do zníženia energie. Celkovo táto jav, tento jav sa nazýva Jessno paradox. Je to takmer v každej ekonomickej publikácii stanovené ciele 1,5 spotreby a 3 úspor e, zateplenia alebo 3% na efektívnosť verejných budov. Toto mi pripomína riešenie e, z doby minulého režimu u nás doma. Ako môže energetický distribútor ovplyvniť chovanie svojich klientov? aby znížili svoju spotrebu o 1,5 tak možno, že ja to potom pochopím, ale v skutočnosti to proste nie je možné. Pri parite kúpnej síly napríklad českého spotrebiteľa náklady na energiu predstavujú väčší podiel ako v západnej Európe a u nás. Eh, je to dostatočný impuls pre úspory. Ak k tomu ešte budú centrálne opatrenia a programy, ktoré vychádzajú v ústretí tejto prirodzenej potrebe, tak potom nemusíme až tak veľmi administratívne veci regulovať. Ďalšia vec, štruktúra hospodárstva. Ak sme priemyselnou krajinou, tak máme štruktúru spotreby inú a nemôžeme len tak zvyšovať hrubý domáci produkt a zachovať súčasnú energetickú spotrebu. Preto by sme mali dôkladne zvážiť dopady týchto opatrení. Nebolo by dobré, keby sme v mene našej vízie zeleného hospodárstva zrujnovali hospodárstvo, ktoré nás momentálne živí. Pani Del Castillo. No, pán predseda. Za posledné týždne sme mali veľa stretnutí, vypočutí a iných typov stretnutí, ktoré organizovali všetky politické frakcie a tie mali spoločný menovateľ. A síce, že nie je dobré používať uniformné opatrenia v všetkých členských krajinách na dosiahnutie cieľov energetickej efektívnosti, pretože kontext je iný. Z rozličných dôvodov. Boli tam príklady úspechy v krajinách ABC až D. Tam sa dosiahli výborné výsledky, ale keď prenášame skúsenosti z jednej krajiny do, na celú EÚ, tak to mm, nebude dobré, pretože sme v takých rozličných situáciách, že kľúčom k, sú, k úspechu v tejto smernici v energetickej efektívnosti 20 do roku 2020 alebo používať spotrebiteľské prognozovanie. Kľúčom je pružnosť. To znamená, že každá krajina musí mať presné ciele a presnú predstavu o svojom podiele zaťaženia. Pre členské krajiny je dôležité v spolupráci s komisiou rešpektovať určité kritériá a rozhodnúť, koľko prispieť a aký je cieľ danej krajiny a až potom určitá pružnosť v opatreniach, ktoré sa príjmú na to, aby daná krajina ciele dosiahla, pretože nikto nevie lepšie ako daná krajina, aké nástroje budú fungovať. Všetky tie návrhy, ktoré prídu k tejto smernici eh, z parlamentu na základe toho, čo urobila komisia a povedala, všetky tieto návrhy musia byť len indikatívne a Musí tu byť ešte kontrolný systém, transparentnosť, čo nám umožní zistiť, či každá členská krajina je v súlade s danými záväzkami. Či rešpektuje ciele energetických úspor, prostredníctvom energetickej efektívnosti, či krajina si plní svoje záväzky alebo nie. Mohli by sme tam možno Urobiť ešte niečo viac, ale krajina musí mať hlavne jasný cieľ, ktorý len daná krajina, ako zdôrazňujem spolu s komisiou, môže vytvoriť. A potom použiť najvhodnejšie nástroje na jeho dosiahnutie. Tieto nástroje musia byť pružné, vybrané každou krajinou a toto je základ, na ktorom môžeme fungovať ak chceme dosiahnuť energetickú efektívnosť a mať efektívnu smernice, ktorá nám umožní dosiahnuť hlavné ciele úspory a efektívnosť. Karim. Ďakujem pekne, pán predseda. Už sa toho povedalo veľa. Ja chcem zdôrazniť eh, jednu vec. Energetické úspory nerovná sa energetická efektívnosť. Môžete dosiahnuť energetické úspory rôznymi spôsobmi a jeden z nich je energetická efektívnosť. Ďalšie sú napríklad, že sa vypnú svetlá. Môžeme, mohli by sme usporiť veľa v tejto budove, ak by sme vypli svetlá, ehm, klimatizáciu, Možno, že by sme sa necítili pri tom dobre, ale určite by sme usporili pretože v krajine, kde je možné dosiahnuť takéto úspory, má to vplyv na HDP. Moja krajina je toho príkladom. My teraz sa s, e, veľa sporíme, ale vedľajší produkt je nezamestnanosť. Čiže máme vysokú nezamestnanosť, čo je veľká sociálna záťaž, pretože ľudia nepracujú. Energetické úspory prostredníctvom efektívnosti znamená, že ľudia zostávajú v práci, ale a naozaj neviem, či by sme mohli mať menej svetel zapnutých v tejto miestnosti. Čiže ľudia si robia svoju prácu a využívajú menej, menej energie. Tu si trochu zamieňame myšlienku úspor, spôsob definície 360 tisíc ekvivalentu, ktoré musíme usporiť, aby sme zachovali rast. Toto by bola efektívnosť. Nie prostredníctvom vypínania svetla, alebo prostredníctvom tohto, že HDP eh, vo svojich výstupoch sa bude využívať lepšie. Čiže zapracovať opatrenie efektívnosti spojené s rastom a súhlasím s pani De Castillo, že rozličné krajiny majú rozličné situácie. Máme husto zabývané oblasti, riedko zabývané oblasti, krajiny, kde je veľmi e, tvrdá zima a kde je veľmi horúce leto. Energetická spotreba je odlišná. Izolácia 3% verejných budov a čo ich efektívnosť? Dalo by sa to urobiť hlúpo alebo inteligentne. Ale opatrenia by nemali byť zamerané na to, koľko centimetrová by mala byť tá izolačná vrstva, ale aký je výsledok. Na to by sme sa mali sústrediť v automobilovom priemysle. Vieme všetci, keď si kupujeme auto, ako má spotrebu alebo koľko gramov emisí. Toto sú opatrenia, ktoré sa dajú porovnať e, všade e, v rozličných značkách. Energetická efektívnosť by mala tiež byť schopná merať to, koľko energie na jednotku HDP možno berúc do úvahy počet obyvateľov, neviem aký, by bol ten vzorec, ale toto je smer, ktorým by sme mali ísť. Pretože ja súhlasím s cieľom smernice, ale myslím si, že by to nemalo byť zamerané na, len na úspory. To je vedľajší produkt. A to chceme dosiahnuť. Ale musíme sa sústrediť na to hlavné, teda aby sme boli efektívni, dosiahli viac s menšími prostriedkami moja krajina je veľmi zelená. Tretina našej energie je z obnoviteľných zdrojov. Ale keď sa pozriete na naše HDP a vstupy, tak my sme jednou z najmenej efektívnych krajín. Bohužiaľ. Takže vy chcete byť efektívni, chcete používať menej a získať viac. Na to sa treba sústrediť aj naše našej legislatíve. Ďakujem. Ďakujem, kolega Balčitis. Ďakujem pekne, pán predseda. Môj kolega Karins podľa mňa výborným spôsobom popísal tú situáciu. Platí to všeobecne pre štáty po Baltia. Samozrejme máme mnohé problémy. Máme tu ešte veľké nedostatky z doby ZSSR. Je nutné renovovať mnoho budov a jednoducho tento proces si vyžaduje istý čas, máme tu množstvo cieľov, tie cieľe sú aj dobré, ale dlho sme diskutovali o tom, ako dosiahnuť tieto ciele. Podľa mňa tieto ciele by sa mohli stať strategickými cieľmi. Totiž to mnohí odborníci na klímu, mnohí e, výskumníci hovoria o skutočne hrozivých scenároch, v súvislosti s tým, ako sa mení klíma. Preto je dôležité prísť s konkrétnymi opatreniami. Chcel by som uvítať to, čo nám prezentovali spravodajcovia v rámci tej prvej, prv, prvej verzie dokumentu. Samozrejme, je to takmer nemožné všetko riešiť v rámci jedného dokumentu, ale chcel by som sa vysloviť za to, aby každý členský štát mal záväzné ciele aby zároveň existovala aj kontrola, ktorá by sa týkala toho, akým spôsobom sa dosahujú tieto cieľe v rámci členských štátov. A už sa to aj spomínalo, že jednoducho naše štáty sú veľmi rozličné, majú rozdielnú klimatickú a geografickú situáciu, preto je dôležité zapojiť do celého procesu aj verejné obstarávanie a musíme pochopiť, že náš cieľ ako cieľ Európskeho parlamentu sa týka toho, aby sme zmenili postupy e, verejného obstarávania. V rámci verejného obstarávania jednoducho nesmie zohrávať ľudský faktor nejakú veľkú úlohu. Takto by sme mohli ušetriť množstvo peňazí a času. Bol by to systém, ktorý viac menej netreba nejako nanovo e, vyvinúť, už v podstate časti existuje. A chcel by som podporiť nášho spravodajcu a chcel by som povedať, že je nutné zahájať konkrétne opatrenia, mať konkrétny systém, ktorý musím ešte doplniť. Ďakujem pekne. Ešte by som dal krátko slovo komisii a potom pánovi Turmesovi. Naopak, to mi jedno, akurát musíme dodržať stanovený čas. Jednoducho my s vami budeme musieť eh, hovoriť ešte detailne, komisia, keďže my tu máme tie otázky. Takže dnes by ste mohli byť taký stručnejší, nech sa páči, máte slovo. Áno, stručnejší ako zvyčajne, pán predseda, ďakujem pekne. Naše zameranie je zamerané na to, aby sme dosiahli 20 to je cieľ, ktorý sme si stanovili v Európskej únii, podporili to všetky inštitúcie v rámci roku 2007. A je zložité udržať takúto úroveň ambicioznosti. Máme tu smernicu, to je cesta, ktorú potrebujeme a zdieľame ten názor, že áno, je nutné diskutovať o detailoch. Sú tu tie veci, ktoré tu sa spomínali v súvislosti s článkom 8 a 6. Sú tam určité veci, o ktorých môžeme diskutovať. Čo sa týka tých otázok, zodpovedať všetky nebude možné. Ja sa zamerám teraz na jednu až dve. Takže to, čo povedal pán Vidal Kvadras ohľadne kogenerácie, Áno, dôležité sa na to zamerať, aj keď diaľkové kúrenie a chladenie zohráva určitú úlohu aj v mestách, ako napríklad Barcelona, kde sa vykonáva e, veľký pokrok a v rámci chladenia. Toto je dôležité pre niektoré štáty, pre niektoré regióny a potom moderné systémy kogenerácie, kde sa, kde sa podarilo skladovať určité množstvo tepla, to je určite dobré, je to prepojené s obnoviteľnými zdrojmi energiami. Dôležité, aby sa tie ambície nepodkopávali. Potom ešte čo povedal pán Vidal Quadras ohľadne článku 6, kde povedal, že nie je správne to, že alternatívy k, k obnoviteľným zdrojom, že podliehajú nejako schválňu komisie. Nie, nie je, to, nie je to tak. Sú tam určité požiadavky, je tam istá verifikácia, je tam celý proces Dôležité, aby to bolo nezvratné, ak ten text sa vynie tak, že takýmto spôsobom to bude popísané, tak jednoducho my nemáme problém s tou verifikáciou, musí, musí to tam byť, musíme to riešiť, kto to ostane tak, ako to je. Chcel by som ešte povedať na adresu pána Videla Kvadresa a Karinca, čo sa týka našich návrhov, čo sa týka dopadových štúdí, vychádzajú z toho, že bude to hospodárske rast a že sa dokonca ešte posilní. V súčasnej situácii, ktorá je zložitá z hospodárskeho hľadiska, je energetická politika ešte dôležitejšia ako energetická účinnosť. Musíme predchádzať tvorbe odpadu a mrhaniu a tak ďalej. To, čo teraz zažívame, tu je dôležité to, akým spôsobom privedieme banky k tomu, aby požičiavali peniaze, čo sa týka energetickej účinnosti. Položme si otázku, akým spôsobom privedieme banky k tomu, aby podporovali tento cieľ. Takže my súhlasíme s pravodajcom, musíme si pozrieť to celkové financovanie. Sú tam určité riešenia, ktoré sú prepojené s našou energetickou agendou. My si myslíme, že účinnosť by mohla prispieť mnohými miliardami k, k rozpočtom, vytvoria sa to mnohé pracovné miesta. Pani Kolárska Bolenka, povedal rečník. Je dôležité naplniť, áno, národné plány, je nutné si uvedomiť to, ako budeme diskutovať o tých cieľoch. V rámci návrhu komisie my žiadame každý členský štát, aby si stanovil svoje národné ciele. Takže aj keď tieto návrhy sú vyjadrené na absolútnej spotrebe energie, každý členský štát má možnosť zohľadniť svoje národné podmienky tým, aby si vytvoril svoj program, takže ak sa nedosiahne tých 20%, musíme si uvedomiť, že je tu aj možnosť prísť s návrhom na záväzné cieľe. to je to, čo my navrhujeme. Pani Del Castillo, ešte pani Kolárskej Bolenke by som povedal, že je nutné zohľadniť samozrejme tie rozdiely, ktoré tu sú. Pani Kastio navrhovala, že my sa musíme držať tohoto princípu a musíme tu mať záväzné ciele. Chcel by som tu povedať, že v súčasnosti členské štáty sa zamerajú na 14% a nie na 20% úsporu. Ak nebudeme mať záväzné ciele, mohli sme povedať, že potrebujeme záväzné opatrenia. A tu sa dostávam záveru, teším sa na ďalšie diskusie. Ďakujem pekne. Claude Thomas. Pán Turmes. Um, I will not be able to, to go to all details. Žiaľ, nebude možné prejsť všetky detaily, preto sa zameriam na niektoré hlavné body. Ďakujem pekne za vaše príspevky k tej diskusii. Čo povedala pani Delka Stio, je tam určitá dilema, v ktorej sa nachádzame vlády v tejto fáze nechcú mať záväzné ciele a preto nás tlačia k tomu, aby sme mali záväzné opatrenia. Spíkaj, nemali záväzné opatrenia. To, čo ja sa snažím spraviť, je, že ja by som chcel navrhnúť primárne v tých termínoch to, čo žiadala pani Delka Stio a potom musíme zabezpečiť to, že či teda vlády sú pripravené viesť skutočnú diskusiu o tom, aké sú národné ciele. Dnes nejdu tou cestou, takže e, sú tam čísla, je nutné to reagovať a sú tu určité veci, ktoré sa nám páčia a ktoré sa nám nepáčia. Jednoducho taký je život. Čo sa týka tých všeobecných myšlienok, aké mali byť indikátory, ja si myslím, že energetická intenzita na hrubý domáci produkt nie je dobrý indikátor. Jednoducho vy z vašej ekonomiky vylúčite tri e, oceliárne a vytvoríte tri nové banky a budete mať vysoký hrubý domáci produkt a, a vysokú efektívnosť a malé emisie. Takže tie indikátory, ktoré používa komisia, to 368 a potom tú rastovú projekciu a zmeniť to na primárnu energiu, to má svoje výhody, a musíme si položiť otázku, koľko primárnych energií máme v Európskej únie. Toto ovplyvňuje plánovanie v oblasti infraštruktúry. Nebudete, nebudete mať konkrétne čísla, nebudete vedieť, ako to je. Nebudete vedieť, kam investovať. Takže vstup na výstup aj v oceliarskom sektore. To je možno dobre z hľadiska benchmarkovania, a potom vám povedia, že ocel nie je ocel, že tam existuje 150 rozličných typov ocele a jednoducho nie je to možné absolútne porovnávať. Čo sa týka energetickej účinnosti, ktorú podporujú niektorí lobbysti, to nám v tejto veci až tak nepomôže z hľadiska indikátorov, takže ja by som možno vypracoval taký stručný dokument, kde by som opätovne vysvetlil, ako postupovať. To bude asi najlepšie. Čo sa týka tých 3%, 3% znamenajú, že vlády majú 33 rokov na to, aby renovovali všetky svoje budovy roku, od roku 2014 po 33. To je 2037, teda dovtedy by to bolo všetko zrekonštruované, je to príliš ambiciozne, aby tie existujúce budovy, aby miestne a lokálne orgány by mali do roku 2037 zrenovať všetky svoje budovy. A ja nie som proti tomu, aby sme vytvárali nejaké alternatívne opatrenia. Dôležité mať istú mieru ambícií. A to nie je až také ambiciózne, keď sa na to pozriete článok 6. Som veľmi rád, že je tam široká podpora, preto 1,5%. tom to, čo povedal pán Píper ohľadne tých malých remeselníkov. Ja som mal stretnutie so Centrálnym združením remeselníkov. Videl som štúdiu zo so Spojeného kráľovstva. Tam bola určité hodnotenie vplyvu povinných úspor v Spojenom kráľovstve na e, remeselníkov a neboli tam žiadne vplyvy, žiadne negatívne vplyvy. Malé podniky dokonca mali viac práce, potom napríklad čo týkalo izolácie, to bude tiež výborné a pošlom tú štúdiu, keď chcete. No a tlmočníci už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 a Diskusia o kritériách pre, tieto, pre túto nákladovú efektívnosť. Pán Provera, vaša pripomienka o historických budovách. Tu navrhujem predložiť spoločný pozmenujúci návrh podpísaný všetkými tieňovými spravodajcami. Aby to bolo jasnejšie, je to nepriame e, e, zmienkou o smernici o budovách, že táto sa netýka historických budov, ale ak v európskej legislatíve máte čítať tri rozličné dokumenty, o čom to je, tak to nie je dobré. Mali by sme byť explicitní a potom ešte máte pravdu, ide o kulturálnu zmenu, o zaangažovaní um, občanov, v spotrebiteľských organizáciách a tak ďalej. Preto v mojej správe navrhujem, aby energeticky inteligentné programy, ktoré zahraňajú hráčov od dola hore, vyvíjali tlak na komisiu, aby tam dala viacej peniazy, pretože potom miestne e, orgány E, orgány, ktoré riešia energetickú chudobu, budú tiež v hre a pracujú, budú s nami pracovať na tomto cieli. Ďakujem pekne. Na budúci týždeň vám budem k dispozícii aj v Štrasburgu, aby sme mali bilaterálne diskusie a potom budeme hovoriť o podrobnostiach. Ďakujem. Ďakujeme aj tlmočníkom. Uvidíme, ako to robiť na budúce 7. novembra termín pre pozmeňujúce návrhy. Ďakujem.